Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi. Milí kolegovia, ak dovolíte, poprosím vás, aby ste si sadli a môžeme začať s našou prácou, pretože už máme isté oneskorenie, takže Mali by sme takmer presne začať a pracovať, ale v každom prípade by sme mali začať presne hlasovať. Musím oznámiť e, zmenu v programe. To je bod 7. Správa o volebnej pozorovacej misii v Kosove. Budeme sa tomu venovať budúci pondelok na mimoriadnom stretnutí v Štrásburgu a potom čo sa stretneme s podpredsedom vlády zo Srbska. Buď ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak tento návrh programu a zmeny považujem za schválený. Sú tam ešte nejaké oznámenia, ktoré by som povedal skôr, než začneme hlasovať. Ako všetci dobre viete, parlament na pléne v prvom čítaní schválil revíziu nástroja pre demokraciu a ľudské práva. Rada potom parlament e, informovala o svojom oficiálnom postoji a teraz je potrebné začať s postupom druhého čítania a teda náš parlamentný výbor vymenoval, alebo musí menovať dvoch spravodajcov, pán Kala, pán Long Birer. Je to na návrh pracovnej skupiny a ide o tie delegované akty. Každý parlamentný výbor na základe svojich kompetencií a právomocí a za, na základe finančných nástrojov bude potom o tom prijatom texte hlasovať a to v prvom čítaní My budeme hlasovať 26. januára a do pléna to prejde na hlasovaní na v prvom februárovom plenárnom zasadnutí 2011. A to nám umožní dosť rýchly postup. Takže ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak by sme postupovali takto a oficiálne menujem spravodajcov pre druhé čítanie, pán Lugbirer, pán Gál. A postup bude ten, ktorý som uviedol a teraz budeme hlasovať. Je nás dosť. Môžete použiť svoje hlasovacie karty. Per il voto elettronico e eh, possiamo procedere. Môžeme teda začať hlasovať, ale práve mi oznámili, e, že pán Komucakos chce vystúpiť. Nech sa páči. Pán Komucakos, počúvame vás. Pán predseda, najprv by som zagratuloval všetkým. Chcel som vystúpiť, e, aby sme hovorili o texte o ktorom budeme hlasovať, ide o Frontex. Ide o horizontálny pozmenujúci návrh a súvisí e, s termínom ilegálny, keď sa kvalifikujú keď sa kvalifikuje imigrácia a tiež neregulárny. Komisia používa termín alebo adjektívum ilegálny, ilegálna imigrácia, a spravodajkyňa navrhuje e, termín alebo prídavné meno neregulárny. Ja si myslím, že tento dokument sa snaží skombinovať potrebu lepšej účinnosti Frontexu a s rešpektovaním ľudských práv. Nemyslím si, že by niekto v tejto sále alebo v Európskom parlamente mal monopol na citlivosť alebo že by mal monopol na obranu ľudských práv. a ani EPP nie, veľmi často na greckých hraniciach alebo v Malte, v španielských teritoriálnych vodách alebo v talianských vodách. Situácia v tých krajinách nemá nič spoločné s tým, e, čo si myslí Brusel. A preto chceme uchovať v našom dokumente termín ilegálna, ilegálny a neakceptovať, neregulárny. Ale e, sme pripravení spolupracovať a chceme byť konštruktívni. A preto navrhujem, aby sme použili ďalší výraz bezprávny, nezákonný, e, je, e, tiež vyjadruje ten istý význam a je trochu menej silný toto je môj návrh kompromisu, kompromisného pozmenujúceho návrhu. Dobre, tak poprosíme e, spravodajcu, aby sa, spravodajkyňu, aby sa vyjadrila. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že Môžem poďakovať za tento návrh, ale nemôžem ho žiaľ prijať. Ja by som sa držala toho termínu um, neregulárny pristahovalec. Je to aj v správe. E, dokonca pripomíname, že aj vedenie Frontexu používa tento termín neregulárny. Nemali by sme ísť teda e, inou cestou. Dobre, teraz pán Tanok. Uh, Ďakujem pekne. Obávam sa, e, aj keď si veľmi cením dodržovanie ľudských práv nepovažujeme presťahovalectvo za ľudské právo. Nie je ľudským právom presťahovať sa do naši, našich krajín. A ak ľudia neprídu z právnych dôvodov a ak um, podľahajú e, sankciám, ak sú prenasledovaní v cieľovej krajine, tak je to právny proces. Možno e, slovo nezákonný e, klandestán v grečtine znie lepšie, ale v angličtine to znie skutočne veľmi zle. E, znamená to, ako by tí ľudia utekali pred spravodlivosťou. E, e, podľa mňa to slovo clandestine v angličtine vôbec nie je vhodné pre tieto účely. Ja by som sa držal toho termínu nezákonný, illegal. Tak ešte posledné vystúpenie, pretože sa nemôžeme zdržiavať a veľa... Mm. Ešte k tej terminológii by som sa vrátila, pán Tanok Možno ten proces je nelegálny, ale tí ľudia nie sú nelegálni. Rada by som zopakovala to, čo povedala moja kolegyňa Barbara Lochbiral. Ak Frontex používa vo svojej terminológii e, neregulárny presťovalství, tak nemyslím si, že by parlament mal ísť nižšie ako tento štandard. Bene, allora, eh, il, l'emendamento 2. No dobre. Takže pozmenujúci návrh číslo 2, ku ktorému ste sa vyjadrovali, navrhuje ho spravodajca ako anglický termín irregular. Ak s tým nesúhlasíte, s týmto pozmeňujúcim návrhom, kto je proti, tak sa môže takto vyjadriť pri hlasovaní. Keď spravodajkyňa nesúhlasí s touto zmenou, tak budete hlasovať proti. Teraz už text nemôžeme meniť. Ak s tým nesúhlasí spravodajkyňa, to je naše upresnenie a teraz môžeme priamo hlasovať. Takže kompromis 2 v dvoch oddelených častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5, je tam ústny pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 37, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 38 s ústnym pozmenujúcim návrhom v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Sedmička v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? No, nie je mi to jasné. Budeme to overovať elektronicky. Prvá časť čísla 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté, 22 bolo proti. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Ja by som povedal, že je to zamietnuté, no ale nie som si istý tak si to overíme elektronicky. Druhá časť kompromisu 3. Chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie. A teraz je to prijaté. 24 bolo za. Číslo 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 42, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 10, kto je za, proti, zdržali sa, no nie mi je to jasné. Elektronicky overíme desiatku, otváram hlasovanie. Chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie. 24 proti, 21 za, takže je to zamietnuté. Teraz číslo 45. Pán Komucako sa chce vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. K tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu je jeden návrh k číslu 45 a ten text hovorí o aplika, aplikovateľnej jurisdikcii a tak ďalej a tak ďalej. Ja by som chcela, aby sa odstránila časť ustanovenia o, pra, o námornom práve a bude sa hovoriť len o aplikovateľnej legislatíve v pertinentných prípadoch. No dobre. Takže takto je upravený obsah tohto ústneho pozmenujúceho návrhu, takže hlasujeme o číslo 45. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 49. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Úsny pozmenujúci návrh 11 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ja by som povedal, že je to zamietnuté. Zdá sa mi, že je to tak teda. No dobre, tak môžeme ísť ďalej. Takže budeme elektronicky overovať druhú časť čísla 11 ústneho pozmenujúceho návrhu. Všetci hlasovali? 26 povedalo nie, 19 je za, takže je to zamietnuté. Teraz ústny pozmenujúci návrh 51, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Číslo 52 je stiahnuté, 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 54, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 56, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 55, kto je za, proti, Držali sa, ja by som povedala, že je to schválené, 57, tam je jeden ústny pozmenujúci návrh. Pán Komucakos, nech sa páči. Áno, pán predseda. No, tomto návrhu platí to isté, čo v prípade 45, ktorá sa už schválila, to slovo jurisdikcia. Je to ten istý návrh, tak ako to bolo v čísle 45 a komisia to schválila. Ja som sa... Ja som to vôbec nepochopil, lebo nemám tlmočenie, ale um, označujú, alebo hovoria mi tu, že je to to isté. Dobre, takže to je to isté upresnenie a vysvetlenie, ako to bolo v 45-ke, áno? ktoré sme už s tým istým kritériom teda aplikovali. Dobre, tak 57 aj s tým ústnym, kto je za, proti, držali sa, schválené. A teraz 5, kto je za, proti, zamietnuté. 12, ústny pozmenujúci návrh, kto je za, Proti? Zdržali sa prijaté. 58 je kompatibilné s tým, čo sme už hlasovali. Takže 58, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, Dobre, niekto si žiada overenie, takže overujeme prvú časť číslo 13. Otváram hlasovanie. Tutti hanno votato, chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie, ak všetci hlasovali. 25 za, takže je to prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. 14, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené 59, kto je za, proti, zdržali sa, schválené kompromis číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz číslo 61, kto je za, proti. No, nie je to jasné, takže to elektronicky overíme číslo 61. Beh, chiudiamo ecco, adesso hanno votato tutti. Chiuso. Takže všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie, 26 bolo proti, 21 za, takže je to zamietnuté. Číslo 16, je tam ústny pozmeňujúci návrh. Vystupuje znovu pán Komucakis. Ďakujem, pán predseda. Je to už moje posledné vystúpenie v tomto hlasovaní. V tomto bode sa odvolávame na pozmenujúci návrh spravodajky, ktorý hovorí, predovšetkým je právom každej osoby opustiť krajinu, aj svoju krajinu, a povinnosťou medzinárodnej ochrany je rešpektovanie princípu nenavrátenia tejto osoby. My môžeme akceptovať prvú časť tohto návrhu pani Lochbiller, teda predovšetkým právo každej osoby opustiť krajinu, vrátanie jej vlastnej krajiny, ale nesúhlasíme s tou druhou časťou návrhu. Ak pani Lochbiller súhlasí, tak budeme takto postupovať. Prego, onorevole Lochbiller. Pani spravodajkňa. Thank you and... Ďakujem. Áno, prijímam tento návrh pána Skomucakeho. E, va bene, allora, la... Mm, v poriadku, takže spravodajkňa súhlasí s vašim návrhom, takže môžeme hlasovať, tak ako ste povedali, ale upresnenie, tá druhá časť e, súvisí s, tou, s tým slovom irregular, alebo ktorý, ktorá časť indicare come seconda parte. Tu tam môžete naznačiť, ktorá je tá druhá časť. Možno je to môj problém, že ja som to nepochopil. Nepochopil som presne, o ktorej druhej časti vy hovoríte. Pán predseda, nie je to len váš, ale aj môj problém. Hovoril som o pozmenujúcom návrhu, o prvej časti návrhu pani Lochbillera. Tam sú dva návrhy. My súhlasíme s prvým návrhom, ak E, druhá časť sa odstráni tá posledná časť návrhu. Chceme odstrániť tú druhú časť návrhu. Eh, Ktorá je tá druhá časť? No, pani spravodajkyňa hovorí, predovšetkým právo každej krajiny, eh, každej osoby opustiť eh, krajinu aj svoju vlastnú. To s tým súhlasíme, ale nie a povinnosti medzinárodnej ochrany, predovšetkým rešpektovanie princípu nenavrátenia. Sme proti tejto druhej časti, čo som práve menoval. Pani Lochbiller. Dobre, hovorí pán predseda. Teda spravodajkyňa súhlasí, tak výborne, tak môžeme o tom hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Číslo 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 64. Kto je za? Proti? No nie mi je to jasné, takže si to elektronicky overíme. 64. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. 27 za, 21 proti, takže je to schválené. Môžeme ísť na číslo 19 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis číslo Dobre, niekto žiada elektronicky overiť druhú časť čísla 19. Otváram hlasovanie. Ešte dvaja chybajú. Uzatváram hlasovanie. 25 proti, 22 za, takže zamietnuté. Kompromis 8, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 21 v trech častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, no, myslím, že je to zamietnuté. A tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 22, kto je za, 23 Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 25, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 26, kto je za? Proti? Zdržali sa? No, nie mi je to jasné. Overíme elektronicky. 26. Otváram hlasovanie. Chiusa la votazione. za, 19 proti, takže je to schválené. Číslo 2. Nech sa páči. Pán Komucakos, nech sa páči. Áno, pán predseda. Mrzí ma, že som nesplnil môj slub, že to bude posledné vystúpenie, ale myslím, že v hlasovacom zozname EPP je chyba. Miesto za je mínus, číslo 2 teda, miesto pluska tam je mínus. Áno, áno. Táto, toto objasnenie je jasné, dobre, máte pravdu. Pre EPP áno. Takže Hlasujeme o dvojke, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté 27. Dobre, elektronicky overíme dvojku. Chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie. 22 proti 26 za, takže je to schválené. Teraz hlasujeme o 27, kto je za, proti. Nie mi je to jasné. Elektronické hlasovanie k 27. Otváram hlasovanie. Chiusa la votazione. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 29 proti, tak je to zamietnuté. A teraz 28, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 29, kto je za, proti, zdržali sa, no nie, mi je to jasné. Elektronicky overujeme 29, otváram hlasovanie. 29. Uzatváram hlasovanie. 22 proti, 27 za, takže je to schválené. Ústny pozmenujúci návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 32 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa, ja by som povedal, že zamietnuté. Dobre, overíme druhú časť 32. Otváram hlasovanie. Hanno votato tutti, chiusa. Zatváram hlasovanie. 26 za, 23 proti, takže je to schválené. Teraz 33 v dvoch častiach. Pardon, 34. Prvá časť to je za proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, schválené. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu znení pozmeňujúcich návrhov. Otváram hlasovanie. Ešte jeden kolega nehlasoval. Trpezlivosť dobre, uzatváram hlasovanie. 43 za, 5 proti. Nikto sa nezdržal, takže gratulujeme spravodajkyni. Uznesenie je schválené. Possiamo procedere alla... Dobre, takže teraz môžeme prejsť rozprave o nariadení Európskeho parlamentu a rady, pokiaľ ide o obchodné preferencie pre Pakistan. Ide o núdzové obchodné preferencie. Musíme predložiť stanovisko eh, pre výborom medzinárodnom obchode. Pán Preda je spravodajcom a preto by som mu rád hneď dal slovo, aby nás v krátkosti oboznámil s problematikou. Nech sa páči, pán Preda.

na vedomie. To sa týkalo hlasovania, ktoré sme práve ukončili. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che la, la, la sentiamo bene. Takže e, návštevníci pomaly odchádzajú. Myslím, že pán Preda už môžete začať propunerea de Ďakujem, pán predseda. Tento návrh, ktorý sme dostali od komisie, je to návrh nariadenia, týka sa udelenia obchodných preferencií Pakistanu. Tým, že by sme vyňali z daňových položiek 75 druhov tovarov, ktoré e, sú dôležité pre hospodárstvo tejto krajiny. Ide o textilné výrobky a oblečenie predovšetkým. Tento návrh Rečník prestal hovoriť. Je vorba de asemenea de forma contingentării tarifare în cazul etanolului. Cred că suntem cu Takže hovoríme tu aj o obchodných preferenciách e, pre Eterno. Je e, dôležité podporiť hospodárskú obnovu Pakistanu najmä po tých veľmi zničujúcich záplavách, ktorým došlo v lete minulého roka. Obyvateľstvo Pakistanu potrebuje takýto prejav solidarity od Európskej únie nielen humanitárna pomoc je dôležitá, ale aj z dlhodobého hľadiska musíme podporovať e, túto krajinu, aby sme zabezpečili udržateľný rozvoj tejto krajiny. Lisabonská zmluva nám ponúka možnosť skombinovať e, tieto dve opatrenia, humanitárnu pomoc a aj udržateľný rozvoj a jeho podporu. Rád by som však zdôraznil predsa len dve veci, ktoré e, považujem za problematické v tomto návrhu komisie. A odzorkadľuje sa to aj v návrhoch, podmiacich návrhoch, ktoré som predložil. Takže poprvé, aj keď tieto obchodné preferencie sa budú poskytovať na obdobie troch rokov, komisia um, nevychádzala vo svojom návrhu e, z plnej analýzy dopadu týchto opatrení. A preto by som rád obmedzil to trvanie platnosti týchto preferencií na dva roky a potom, aby tam bola možnosť predlžiť toto obdobie na 3 roky, ale až po vypracovaní podrobnej správy hodnotenia dopadov. E, z hľadiska nášho výboru je dôležité e, vnímať skutočný dopad týchto opatrení na obyvateľstvo Pakistanu. A tiež, aký by to malo dopad na finančné zdroje Pakistanu najmä vzhľadom na dohodu, na ktorú Pakistan pristúpil, že chce zlepšiť e, svoje financie. Po týchto dvoch rokoch parlament e, bude potom môcť odobriť predĺženie platnosti týchto preferencií o ďalší rok. Ak teda môj pozmeňovací návrh e, schválime, aby sa toto obdobie skrátilo na dva roky najskôr. Mali by sme tiež spomenúť aspekty ľudských práv a podľa môjho názoru e, závažné zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv v Pakistane by mohlo byť dôvodom pozastaviť tento systém obchodných preferencií. No ešte napokon by som napovedal pán predseda v tomto hluku, že termín e, lehota je 18. januára. Ďakujem. Je mi ľúto, hovorí pán predseda, ale nedá sa vyhnúť takémuto hluku v sále, keď prebehlo hlasovanie. Vždy na konci hlasovania je trochu hluku, ale predsa len sme v slúchadlách počuli všetko, čo ste povedali, pán Preda. A preto môžeme pokračovať v rozprave pani Gomeš. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rada poďakovala pánovi Predovi za tento úvod a tiež e, za to, že nás oboznámili s pozmeňovacími návrhmi. Ja súhlasím, že je dôležité, aby sme počiarkli ten aspekt ľudských práv a tiež, že musia byť zohľadnené v prípade tejto dohody. Cieľom tohto opatrenia je pomôcť Pakistanu Myslím, že pakistanské orgány by e, mali mať záujem o to, aby sa rozšírilo, e, predlžilo obdobie platnosti týchto obchodných preferencií. Hovoríme tu teda o textilných výrobkoch, nie o autách. Možno by bolo o mnoho ťažšie prijať takéto opatrenie, keby tu išlo auta. Teda hovoríme o textilných výrobkoch, myslím, že nie je žiadny problém odsúhlasiť tieto obchodné preferencie. Isté, že sú krajiny, ktorých e, e, sa to, ktoré to dosť výrazne zasiahne. A vrátane mojej domovskej krajiny, ale nikto e, nemôže naozaj spochybniť to, že táto oblasť je dôležitá preto, aby sme zabezpečili ďalší ekonomický rozvoj Pakistanu. Som si istá, že Pakistan eh, to bude vnímať ako veľmi užitočné, eh, že sa podpíše takáto dohoda, ale je to eh, oblasť, ktorá podlieha obrovskému sociálnemu dumpingu, teda preto je dôležité, aby sme mali k dispozícii podrobnú správu o hodnotení dopadu, tak ako to už zaznelo. A tiež je potrebné zohľadniť aspekty ľudských práv, pracovného práva, práva pracovníkov v tejto oblasti. Vieme, že v Pakistane je toto dlhodobým problémom. Musíme dbať o to, aby sa dodržiavali isté dohovory Medzinárodnej organizácie práce, aby sa neporušovali. Teda je dôležité, aby sme trvali na tom, aby komisia predložila takúto správu hodnotenia dopadu po tých prvých eh, dvoch rokoch a potom môžeme zvážiť prípadné predĺženie platnosti tejto dohody Vzhľadom na tie ostatné informácie, ktoré mám k dispozícii, si nemyslím, že to prejde cez VTO tak hladko, bude to predsa len trochu komplikovanejšie. E, v tomto regióne je mnoho krajín, ktoré sú proti e, takémuto systému autonómnych obchodných preferencií, ktoré by sme pridelili Pakistanu, ale môžeme takto prejaviť svoju solidaritu s Pakistanom a Celkom iste by to pomohlo Pakistanu e, dosiahnuť pokrok aj v oblasti priemyselného rastu. Nechcem to vnímať príliš negatívne, ale sú isté výhrady, ktoré predsa len máme k tomuto návrhu komisie. Myslím si, že náš spravodajca, ktorý vypracoval stanovisko, zohľadnil všetky tieto výhrady. Teda myslím, že odvedol dobrú prácu. Dobre, takže ak e, niekto iný nežiada o slovo, môžeme uzavrieť e, tento bod tým, že sa pozrieme na to, aké sú termíny. Výbor INTA plánuje hlasovanie na 26. januára. Teda už nemáme príliš veľa času. Pozmeňovacie návrhy je možné predkladať do 18. januára do 12. hodiny a potom hlasovanie vo výbore prebehne 25. januára. Vzhľadom na e, tento skutočne veľmi krátky čas, ktorý je k dispozícii, e, chcem požiadať všetkých, aby ste prekladali pozmeňovacie návrhy iba v angličtine. Teraz e, preberieme správu a pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú prístupu Európskej únie k Iránu. Spravodajcom je pán Belder a dávam mu hneď slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, rád by som poďakoval za veľmi otvorený prístup k tejto správe a za ochotu spolupracovať. Ehm, dokazuje to, že e, sme na rovnakej línii, chceme k tomu pristupovať všetci konštruktívne, chceme sa snažiť o to, aby mládež, veľmi slubná mládež Iránu, e, aby sme ju nestratili z očí. E, keď sa pozeráme na e, súčasnú medzinárodnú situáciu, rokovania, ktoré začali v Ženeve o jadrových aspektoch a ktoré budú pokračovať e, tento mesiac, je dôležité, aby sme správne načasovali toto veľmi jasné stanovisko Európskeho parlamentu k tejto veci. Dúfam, že sa na tomto stanovisku všetci zhodneme. Veľmi pozorne som si prečítal všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré ste predložili a tiež som ich veľmi pozorne zvážil. Poskytnem vám svoje úvodné stanovisko k, týchto, k týmto pozmeňovacím návrhom a rád by som ešte podotkol, že pokiaľ ide o ľudské práva, v mnohých prípadoch súhlasím s pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. To znamená, že nie je potrebné prekladať kompromisný návrh. A sú sa oblasti, kde chápeme, že tá lehota je už čoskorom a času je málo. Možno by ste mohli eh, zareagovať na toto moje stanovisko do konca tohto týždňa. Možno by sme sa mohli stretnúť aj na bilaterálnej úrovni a mohli by sme sa možno pozrieť na to, aké kompromisy by sa nám podarilo dosiahnuť e, so zapracovaním vašich e, návrhov. Teraz by som rád e, prebehol tie úvodné ustanovenia a jednotlivé odseky a môžem povedať, eh, ktoré návrhy v tejto chvíli som schopný podporiť. Musím však zdôrazniť, eh, že eh, je to ešte iba predbežné hodnotenie. Isté, že budem veľmi pozorne zvažovať vaše pozmeňovacie návrhy a budem sa snažiť zvážiť, či prispejú k vyváženej správe alebo nie. Takže po A. Tu myslím, že text originálu je dobrý. 29 pomáha tomu B, ďalej je C, 33 a 34, e, D. Myslím, že tu sú e, niektoré veľmi dobré návrhy, ale nie som si celkom istý. Teraz sa obraciam na pani Gomeš. Možno ju by som mohol spomenúť aj konkrétne, pretože predložila veľmi konštruktívny návrh. Budem sa s ňou ešte musieť o tom porozprávať ďalej. E 45, myslím, že je užitočná. Ďalej je F. Tu som sa snažil o kompromis. Hmm, hovorím snažil, pretože dúfam, že chápete, o čo tu ide. Obraciam sa na teňových spravodajcov, aby sme zvážili, či bude kompromis možný alebo nie ešte predtým, ako sa to dostane na plenárku. Ďalej 52 a 53. A F a G tu musíme veľmi pozorne sledovať um, vývoj formulácie týchto bodov. Niektorým veciam sa nebude dať vyhnúť, musíme však zvážiť, ako to presne budeme formulovať. E, ďalej, odsúdenie tureckého stanoviska k politike EÚ voči Iránu. Tu predpokladám, že bude možné prečuť kompromis, ale to je iba moje súčasné hodnotenie, môže sa zmeniť. Ďalej, jednotlivé odseky. 1, 76, tu podľa mňa by bola prínosná, ďalej dvojka, 81, myslím, že by vylepšila to znenie, ďalej trojka, tá ostane ako je, štvorka, myslím, že 101 je vylepšením, ďalej 5, tá ostane ako je, 6, tu nie sú žiadne pozňovacie návrhy, ďalej sedmička, Snažil som sa e, preložiť kompromis 130 a 131, ďalej 9, 157, 158, 159, to sú návrhy, ktoré môžem podporiť, pretože je potrebné pokryť všetky aspekty. Nie je jednoduché dosiahnuť tu kompromis v týchto bodoch. Niektoré návrhy sú identické konkrétne tri. A to ešte komplikuje situáciu, pokiaľ ide o vypracovanie kompromisov. Takže 157, 158, 159, myslím, že sú rovnaké a ja tie podporujem všetky. Ďalej je desiatka, to necháme tak, ako je. A taktiež článok 146, pardon, 164, to e, tu platí to, čo som povedala predtým, ďalej odsek 11. Súhlasím e, so 166, 167, 168, ďalej 12. 172, 173, 174, tieto podporujem, ďalej 13. 179, 180, 181 to podporujeme, ďalej 14, 188 podporujem a je to celý raz kompromisov teda kompromisných odsekov. 15. Mm, tu som sa snažil sformulovať kompromis a predložiť ho v návrhu, tak aby to pokrylo 193, 194 a 197 tieto návrhy. Ďalej kompromis 16, 108 109. Ďalej 17. Tento kompromis by obsahoval 225. 18. Tu celkom presne neviem, ako by sme dosiahli kompromis. Ďalej 19. Tu je kompromis e, s návrhov 242, 243, 244, ďalej ďalší odsek. 21 by mala ostať tak, ako je, 22. Tu opäť máme Turecko, teda to je dosť problematické. Ďalej 20, trojka, e, tu nevidíme veľmi možnosť kompromisu, aj keď sa to predsa len prekrýva e, s 298, čo je teda dosť zaujímavé. A ďalej e, k trestu smrti. Tu je mnoho pozmeňacích návrhov, ktoré by sa dali skombinovať, aby sme zakomponovali aj tieňových spravodajcov. V najbližších dňoch sa stretneme, aby sme to ešte doladili. No a napokon Nechcem skrývať, že podporujem tieto návrhy. 100, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 94, 110. Ale ten Maramiho, ktorý um, je dosť citlivou témou v mojej krajine. Bol odsudený na trest smrti. Ide tu o ženu, ktorá má holandské pozadie 188, 189, 190, 177, 183, 185, 186, 200, 201, 202, 203, 204, 213, 215, 290 tu sú isté otázniky. Ďalej 242, 246, 265, 283, 284, 285 a 301. Dúfam, že je to teraz všetkým jasné. Ja som sa nad tým skutočne veľmi e, pozorne zamyslel a ak e, sa niekto cíti, že mu bolo ukrivdené, nech sa na mňa kľudne obráti, moje dvere sú vždy otvorené. Tento proces e, teda prípravy tohto návrhu ešte nie je uzavretý a hlasovanie prebehne vo februári na prvej schôdzi. Teda ešte predsa len máme k dispozícii nejaký čas, ale trochu komplikuje celú situáciu to, že niektoré skupiny nemajú jednotné stanovisko a predložili dosť protichodné pozmeňovacie návrhy a to ešte viac komplikuje túto situáciu a celú mozaiku, ale ja som sa snažila, aby tento návrh bol dobrý, aby bol vyvážený. Dúfam, že aj naďalej budeme spolupracovať ako doposiaľ. A teraz eh, si veľmi rád vypočujem vaše názory a pripomienky. Ešte predsa len máme niekoľko týždňov, aby sme to doladili do konca. Belder. La parola... Ďakujem, pán Belder. Pán Munic má slovo. Pani Munic. Ďakujem, pán predseda. Táto správa má 300 pozmenujúcich návrhov a ako pán Belder ukázal, vyvoláva obrovský záujem a je tam tých 300 pozmenujúcich návrhov, pretože bolo veľmi málo zhody, na základe ktorý pán Belder predložila. Mnohé predložené pozmenujúce návrhy sú spoločné alebo identické medzi viacerými politickými skupinami, ktoré normálne nemajú rovnaké názory. Ja si myslím, že to by malo spôsobiť, že by pán Belder mal trochu pouvažovať nad tým, akým spôsobom tento dokument predložil. Ja mu ďakujem za návrhy kompromisov, môže to byť základ pre budúcu prácu, ale mrzí ma, že nebolo žiadne stretnutie s tieňovými spravodajcami vzhľadom na veľmi zložitú správu a vzhľadom na citlivú situáciu, v tejto krajine a v tejto skutočne veľmi citlivej oblasti a vzhľadom aj na multilaterálne vzťahy a širší rámec v rámci OSN. Je tam taká téma ako jadrová otázka, ľudské práva, regionálna stabilita, implikácia vzťahy s Afganistanom a tak ďalej. Takže táto správa by mala vychádzať zo širšieho konsenzu v tomto výbore a to, čo sa nám predložilo, ten konsenzus nepredstavuje ja som poslala spravodajcovi moje komentáre k kompromisom a teraz e, sa stručne vyjadrím k týmto komentárom. Poprvé, ku úvodnému stanoveniu F. Nemôžeme súhlasiť e, s takým veľmi striktným jazykom, ktorý Irán ohr označuje ako hrozbu pre stabilitu v oblasti. Radi by sme sa obmedzili na formuláciu pozmenujúceho návrhu 48, 49, 50, teda sú to tri pozmenujúce skupiny troch rôznych politických skupín a pán Belder tri skupiny navrhujú niečo iné a zdôrazňujú, že premenlivé vzťahy Iránu s svojimi susedmi ale nie, že by destabilizovali tento región, teda že by krajina destabilizovala tento región. Máme pocit, že agresívny duch alebo tá retorika k Izraelu a podpora Hizbaláhu, e, to sú témy, ktoré nás znepokojujú a to tam môžeme nechať, ale v každom prípade treba trochu zjemniť e, ten jazyk textu. Kompromis 3 tam by sme mali explicitne spomenúť úsilie Iránu zasiaho, zasahovať do rozhlasového vysielania do internetu, tak ako hovorí číslo 142 pána Tálera. A tiež by sme mali spomenúť, aby táto správa bola dôveryhodná, aké sú európske media, noviny, ktorých Korešpondenti boli vyhostení z Iránu, konkrétne e, novinár El Paisu a The Guardianu a 55 odsek 17. Nemôžeme sa obmedziť len na konštatovanie, že prebehol rozhovor s Iránom. Mali by sme byť podrobnejší a mali by sme brať do úvahy aj rozhovory e, zo Ženevy e, P5 plus 1 aj e, ďalšie rokovania, ktoré sú naplánované v januári v Istambule. Tiež sa nemôžeme obmedziť len na jadrovú otázku, ale musíme to rozšíriť aj o ľudské práva, o vzťahy e, v Iránu v ďalších oblastiach, napríklad vnútorná politika alebo regionálna bezpečnosť. Takže využiť tento odsek, aby sme to dali do širšieho rámca kompromis 7, odsek 20. Bolo by chybou neurobiť rozdiel medzi tými, kto e, medzi tými e, hlavnými orgánmi v Iráne sú hrozbou alebo sa hrozivo vyjadrili proti Izraelu. Tieto vyhlásenia urobil Ahmadinejad a nie iránske vedenie. Takže musíme rozlíšiť veľmi presne, aby sme mohli uchovať komunikačný kanál a politický dialog. Musíme rozlišovať, kto je kto v Iráne a v jednotlivých politických silách zadefinovať, aby sme sa mohli priblížiť k tým miernejším alebo k tým, s ktorými by sme mohli mať nejaký komunikačný základ. To je ku vašim kompromisom. Tie, ktoré som nespomenula, tie sú priateľné. Ja si myslím, že je naliehavé, aby sme zorganizovali schôdzu tieňových spravedajcov, aby sme sa dohodli o kompromisoch k ostatným pozmonujúcim návrhom, ktoré sú kontroverzné. Ale v každom prípade, ak nebude zhoda medzi tieňovými spravodajcami, tak by bolo potrebné hlasovať pozmenujúci návrh jeden po druhom, tak ako boli predložené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za váš príspevok. Teraz pani Lochbiller, ktorá je vedúcou delegácie pre vzťahy s Iránom. Ďakujem za slovo. Rada by som sa vrátila k poslednej debate, ktorá sa odohrala k textu pána Beldera. Ja myslím, že vtedy sme sa dohodli, že táto správa by mala vyjadrovať tri základné myšlienky. Interný rozvoj, hospodársky rozvoj a politický rozvoj. Jadrový aspekt a úloha v reg- Iránu v regióne, tie, všetky tieto oblasti, všetky tieto tri oblasti e, treba e, zoštilizovať triezvo, ale zároveň treba vyvinúť tlak, aby sme sa vysporiadali s problémami, poukázali na ne a ukázali ochotu EÚ diskutovať o nich. Dokument, ktorý sme prebrali na poslednom stretnutí, e, nevyzeral v tomto duchu, že by bol. Teraz máme 288 pozmenujúcich návrhov, to je sizifovská práca prejsť nimi a zapracovať ich, ale treba sa na to pozerať ako na veľmi špecifický postup, ktorý naozaj treba, hoci aj takto zložito zapracovať, pretože aj iné medzinárodné organizácie pracujú podobným spôsobom. Niektoré tieto pozmeňujúce návrhy už boli spojené s inými. Zelení napríklad spolupracovali dosť so socialistami v tejto veci, takže sme naozaj boli zdisciplinovaní, aby sme napomohli veci. 8 kompromisných návrhov, ktoré sme predvčerom zaslali. 34 z nich už je pokrytých inde v texte. Vy ste prečítali jednoducho zoznam čísel, odsekov, ale to sa nedá teraz na to zareagovať, musím si to preštudovať podrobnejšie, ale zdá sa mi to problematické. Naše kompromisné návrhy, keď si ich pozriete, všetky záležitosti, ktoré sa týkali úlohy Iránu v regióne, sa vynechali. Takže nie je tu otázka toho, že by sme potrebovali viac času je tu otázka toho, že si to musíme prediskutovať. A veľmi jasne to hovorím. Ponúkli ste nám bilaterálne rozhovory, aby sme sa zhodli k istým bodom, ale potrebujeme aj čas, aby sa tieňoví spravodajcovia stretli, pretože táto správa by naozaj mala byť veľmi slušne vypracovanou správou a mala by byť základom budúcej politiky Európskeho parlamentu voči Iránu. Ďakujem, pani Lochbiller. Pán Pejong. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia a kolega Belder, samozrejme, keďže tu je toľko pozmeňujúcich návrhov, takže to nám ukazuje, že aj téma vyvoláva vášnivú diskusiu a vzhľadom na situáciu v Iráne a Maria Muniz upozornila, že máme veľké znepokojenie, pokiaľ ide o geostrategický význam Eh, Iránu v tomto regióne a čo znamená aj pre celé medzinárodné spoločenstvo a preto, že sme znepokojení, že táto správa nie je na dostatočnej výške a nie je dostatočne presná, aby sme mohli zohrávať významnú úlohu a aby sme mohli odblokovať situáciu, ktorá nás znepokojuje. Často sa hovorí, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami, ale aj niekedy aj aniel urobí chybu, alebo aj majster tesár sa utne. Takže nemôžeme správu e, zamerať len jedným spôsobom, jedným smerom a ja som na to už e, ráno upozornila. A spolu, keď nebudeme mať dostatočnú silu a aj potrebnú jednomyseľnosť, aby táto správa mala dostatočnú politickú silu a zároveň aby e, bol Európsky parlament vypočutý. Ja nie sú tieňovým spravodajcom, ale veľmi rýchlo uvidíte, aj tradične teda nebolo stretnutie s tieňovými spravodajcami a je zaujímavé, že aký je veľký aj rozdiel názorov a to je vašou zodpovednosťou, pán Belder. Nie je to otázka nejakých vášni. Tiež by bolo potrebné, aby ste aby ste pristúpili iným smerom k problematike alebo to pozmenili. Poprvé, treba odstrániť dvojznačnosť či dvojzmyselnosť v tomto texte, čo by znamenalo veľký šok alebo stred civilizácií. Realitu poznáte, pretože konflikt medzi Iránom a Západom nejde len o to, pretože susedné krajiny Iránu eh, ho nevždy podporujú v jeho úmysloch, takže tento text, tak ako sme ho pozmenili, tu je taký spôsob vyjadrovania, ktorý ide proti našim záujmom a zámerom a na to si musíme veľmi dávať pozor. A tiež sa nesmieme myliť v histórii Iránu a byť toho názoru, že otázka jadrová, či už civilná alebo vojenská súvisí len so súčasným režimom a tu by sme nemali robiť zlú diagnózu. V histórii Iránu už bola vždy vôľa a teda sú tam aj precedensy, že oni chceli eh, tento program a v rôznych spôsoboch to vyjadrovali a to teda aj mení spôsob, ako môžeme pristupovať k tejto téme. Myslím si, že neustále v tomto bode e, sa nejak odvolávate alebo robíte alúziu, ale nerešpektujete svoju filozofiu. Je tam ten dvojaký prístup sankcií a rokovaní. Vo vašom texte, tak ako ho dnes predkladáte, hoci potvrdzujete ten prístup, tak je tam absolútna nerovnováha. A nie je dosť dobre jasné, aká pozitívna perspektíva a akým spôsobom môžeme viesť občiansku spoločnosť a politickú spoločnosť v Iráne k vývoju. Nemyslím si, že by to mali byť len EÚ, e môžu to byť aj USA, nesmieme zabúdať na úsilie pána Obama, ale musíme byť vyrovnaní a naznačiť e, tú možnosť pozície Iránu v tejto oblasti a minimálne treba uchovať aj ten jazyk sankcií, takže text sa musí z tohto hľadiska vyrovnať. A na záver, keďže sme e, za sankcie, tak by sme mali urobiť hĺbkovejšiu analýzu, tak ako to pripomenula predsedkynia delegácie s Iránom, správa by mala mať detailnejšiu, presnejšiu analýzu. To od vás očakávame o súčasnej realite iránskej spoločnosti, nielen nejakých 5 odsekov. Musí to byť analýza okolností, ktorá by nám zároveň umožnila lepšie pochopiť a zanalýzovať, aké sú odhad, aké sú dopady sankcií, aké sú politické analýzy týchto sankcií, na Irán aj z iránskeho hľadiska a aké sankcie alebo aký prístup by sme si mohli želať. Ja si myslím, že keby sme boli presnejší, tak to by nám umožnilo, že náš text bude jasnejší. Jasnejší budeme aj pre iránsku spoločnosť, pretože tu chceme podporovať. To je stručne, nebudem zachádzať do detajlov pozmeňujúcich návrhov. My, socialistická skupina, sme predložili desiatky pozmeňujúcich návrhov Vypočul som si zoznam vašich pozmeňujúcich návrhov, teda tak, ako e, ste to menovali, ale to nie je spôsob, ako hľadať konsenzus a myslím si, pán Belder, ja zdieľam vaše znepokojenie a vy chcete byť účinný a zodpovední, tak sa musíte snažiť hľadať konsenzus a musíte byť v tomto zmysle zodpovednejší. Ďakujeme za váš príspevok. Slovo má pán Galer. Ďakujem za slovo. Ďakujem aj kolegom, pánu Belderovi, za kompromisné návrhy, ktoré doteraz sa predložili aj za pripomienky, jeho pripomienky k rozličným pozmenujúcim návrhom. Ja verím zároveň aj tomu, že to stretnutie s tieňovými spravodajcami by sa malo uskutočniť. A myslím, že to by bol dobrý spôsob, akým sa dopracovať ku konsenzu v tomto parlamente v stanovisku k Iránu. Je veľmi dôležité, aby nielen parlament, ale celé medzinárodné spoločenstvo a Európska únia konkrétne zaujali spoločné stanovisko, rovnaké stanovisko k Iránu. Myslím si, že Povaha tohto režimu je každému jasná. V, to, v tejto veci sa nelíšime. A čo sa týka otázky ľudských práv a opisu situácie s ľudskými právami v Iráne, myslím si, že opäť sa tu všetci zhodneme a dokážeme dosiahnuť konsenzus v tejto veci. Ale keď už sa ponoríme do podrobností a opatrení, ktoré by sme mali navrhnúť, na podporu iránskej občianskej spoločnosti a jej boja za dosiahnutie vyšších štandardov. Tam tiež verím, že by sme mohli dosiahnuť kompromis. Jadrová otázka. Našťastie je tu celosvetovo rovnaké stanovisko voči Iránu aj Európania, aj Američania by si želali zájsť ešte o krok ďalej, čo sa týka sankcií. Ehm, jasne sa to tu spomínalo, vyjadrilo. Očakávame transparentnosť zo strany Iránu pri požiadavkách Medzinárodnej organizácie pre atomovú energiu a spolupráce Iránu s ňou a myslíme si, že by sme mali dosiahnuť kompromis aj v tejto tematike. Doteraz sa nám to pri všetkých predchádzajúcich uzneseniach podarilo a pokiaľ ide o vyhodnotenie úlohy Iránu a úlohy Iránu v regióne, iste sú tu rozličné nuancy, rôzne perspektívy, ale v našej skupine sme sa zhodli so spravodajcom, že Irán predstavuje hrozbu pre región, v ktorom je situovaný, a to nielen pre Izrael, ale aj pre iné susedné krajiny Iránu, tak či tak, to by nemalo znamenať, že by sme úplne sa vzdali dialogu alebo vzťahov s Iránom. Práve naopak. Musíme využiť všetky možnosti na to, aby sme dali najavo mocnostiam v Iránu to, čo je priateľné a čo nie je priateľné. Pokiaľ ide o jeden konkrétny bod, o hodnotenie úlohy Turecka v tomto smere, nuž tu by som nechcel pripisovať Turecku nejaké nekalé motívy, mm, pretože nepoznáme celkom kontakt medzi Tureckom a Iránom, ale mali by sme predsa len s Tureckom aj um, v otázke Iránu nadalej byť v kontakte. Myslím, že Turecko tu môže byť veľmi konštruktívnym partnerom. Teda nechcem uh, ju podozrievať z ničoho negatívneho. Podľa mňa by nebolo vhodné uh, v týchto kontaktoch vidieť nič nekalé a zlé. Myslím, že v správe musíme zadefinovať aj to, kde sú spoločné záujmy, okrem iného pozňovací návrh kolegu Broka naznačuje, že Irán by sa mohol podieľať a v budúcnosti na pozitívnom vývoji v Afganistane, v tejto oblasti, ale aj v oblasti obchodu s drogami sú predsa len spoločné záujmy, kde by sme mohli s Iránom spolupracovať. A práve tento aspekt by sa mal spomenúť v tých oblastiach, ktorých sa týka. Celkovo sa domnievam, že spoločne so spravodajcom sa nám podarilo vypracovať alebo že sa nám podarí vypracovať dobrú správu. To, čo máme teraz pred sebou, je dobrým základom pre takúto možnú výslednú správu a myslím, že sa nám podarí e, využiť aj stretnutia s tými spravodajcami, aby sme to ešte lepšie doladili potom do konca. Ďakujeme pánu Galerovi a teraz má slovo pani Šak. Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala spravodajcovi Belderovi a kolegami, kolegom Všetci máme úmysel konštruktívne spolupracovať a tešíme sa na to, že tomu bude tak aj naďalej. Chcela by som si vyjasniť zo pár vecí, pretože i keď eh, pán spravodajca, hovorí môjim vlastným jazykom a robila som si poznámky tak rýchlo, ako som len mohla. Aj tak mi uniklo niekoľko vecí a preto by som rada požiadala objasnenie k nasledujúcim veciam. Keď spravodajca prechádzal kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi, zdá sa mi, že povedal, že keďže bolo mnoho pozmenujúcich návrhov, ktoré boli identické, nebude, netreba robiť z nich kompromisný návrh. Ja si však myslím, že je to, že niektoré skupiny predložili identické pozmeňujúce návrhy. Je to prejav toho, že treba veľmi úderne vyjadriť toto, túto tematiku a preto by to bol dobrý základ na spoločné kompromisné stanovisko. Ďalšia vec sa týka otázky, či máme špecificky vymenovať niekoľko konkrétnych príkladov, alebo či máme len formulovať všeobecnejšie naše obavy. Máme vymenovať jednotlivé prípady, napríklad trest smrti, ktorý bol spomenutý v predchádzajúcich správach. To vždy bol sporný bod, či tie individuálne prípady spomenúť. Rada by som sa spýtala spravodajcu, či mieni uviesť konkrétne osoby. Aby sme boli konštruktívni, verím, že všetci chceme byť, e, štilistika voči Iránu je veľmi dôležitá, citlivá záležitosť, to treba počiarknúť a myslím si, že treba sa vyjadrovať čo najfaktickejšie a najtriezvejšie zo strany Európskeho parlamentu. Mnohí kolegovia spomenuli Turecko a rôzne názory na stanovisko v tejto veci. Myslím si, že treba zapojiť Turecko konštruktívne do celej debaty aj v jeho vzťahu k Iráne. Potom sú tu príklady, kedy e, treba zoštilizovať veci jasnejšie. Určite tomu prídeme na stretnutie ešte nevých spravodajcov, preto o tom teraz nebudem hovoriť, len chcem urobiť túto všeobecnú poznámku. Treba rozlišovať medzi iránskym ľudom, obyvateľstvom a iránskou vládou. Samozrejme, že chceme, aby nás podporili Iránci v mierovom boji za slobodu a ľudské práva a jednotlivcov, ktorí pracujú v iránskom režime a spolupracujú v tejto veci, treba vyzdvihnúť ako tých, čo rešpektujú ľudské práva. A ďalšia vec, spomenuli sa tu členské štáty, ktoré prijímajú utečencov z Iránu. Som rada, že spravodajca je ochotný podporiť pozmejúci návrh, ktorom sa takéto niečo spomína. Ďalšia vec kde sa chcem spýtať na názor spravodajcu, sú sankcie voči jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za zásadné a hlboké porušenie ľudských práv, ktoré tu v Európskom parlamente odsudzujeme. To sú moje úvodné otázky, dúfam, že si ich vyjasníme. Teším sa na možnosť spolupracovať so všetkými kolegami, aby sme vytvorili koncíznu, konštruktívnu správu k tejto zásadne dôležitej téme a budeme spolupracovať aj naďalej. Ďakujem za slovo. Ďakujeme pani Šake za váš príspevok. Teraz pani Luzing. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne Ivanovi Belderovi. Nebudem teraz zachádzať do podrobností k jednotlivým pozmeňovacím návrhom, ale rada by som eh, skôr spomenula to také zásadné smerovanie svojej politickej skupiny v tomto smere. Už v poslednej diskusii e, sme to už predniesli a tu by som chcela skutočne predniesť e, aká komplikovaná je hospodárska situácia a tiež e, situácia v oblasti ľudských práv. V Iráne to nechce nikto popierať, ale predsa len musím povedať veľmi jasne, že naša politická skupina kritizujeme túto správu veľmi silne a nebudeme môcť hlasovať za ňu. Chceme aby sa vypracovala zmena a politiky Európskej únie, ale aj politiky Spojených štátov voči Iránu. Najmä pokiaľ ide o izoláciu tejto krajiny, ktorú je potrebné prelomiť a tiež je potrebné ukončiť politiku sankcií. Myslím, že politika sankcií neprináša nič pozitívne a nie je schopná zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv a vôbec zlepšiť životnú situáciu ľudí v Iráne. Chceme, aby sa rokovania o atomovom programe a o bez zóny, o zóne bez jadrových e, zbraní, aby sa opäť začali tieto rokovania. Okrem toho chceme opätovne e, začať viesť politický dialog na všetkých úrovniach, aby sa našlo e, mierové a diplomatické riešenie otázky iránskeho atómového programu. Ešte by som rada zopakovala, že sprísnenie sankcií vôbec neprispejú k deeskalácii problému, práve naopak. Neustále prehlbovanie a rozširovanie sankcií je práve politikou eskalácie týchto problémov a obávam sa, že po skúsenostiach, ktoré máme s politikou v Iraku a tiež v súvislosti s tým, k čomu došlo v Iraku, že toto by viedlo k tomu, že by sa pripravoval vojenský zásah Rada by som ešte pripomenula na tomto mieste, že schválenie rezolúcie OSN za tých obmedzení článku 41 charty OSN, tak toto prebehlo. Teda vojenské riešenie e, je mimo zváženia v rámci tohto článku. E, chcem pripomenúť, že Irán sa neprehrešil proti MPT. Ešte stále nebol ratifikovaný článok, ktorý sa týka Iránu a v mnohých členských krajinách. Pozmeňovacie návrhy, mnohé z nich majú nádych a smerujú k izolácii krajiny a k eskalácii politiky voči Iránu a preto nie sme schopní ich podporiť. Ďakujem. Ďakujeme za váš príspevok. Slovo má pán Tanek. Ďakujem, pán predseda. Rád by som zablahoželal kolegovi Bastianovi Belderovi. Moja skupina ECR zdieľa jeho základný postoj voči tomuto brutálnemu a nebezpečnému režimu. Ešte som si nestihol prečítať všetky pozmienujúce návrhy, ani jeho kompromisné návrhy zatiaľ, ale vítam ako podobne ako iní kolegovia, stretnutie tieňových spravodajcov. Bude tam prítomný aj tieňový spravodajca z mojej skupiny. To jasne demonstruje rozdiely názorov nie len v tomto parlamente, ale aj v medzinárodnej komunite medzi tými, čo sú za, proti a takisto ako v Amerike máme jastrabová holubice, tak aj v celosvetovom mierke to platí a pán Barack Obama nám demonstroval, že prejavy priateľstva voči tomuto režimu nezaviedli, nezaviedli spoločenstvo nikam. Člen GUE, poslanec za GUE tu e, navrhol, že, že by sme nemali žiadne sankcie uvaľovať, že by sme sa mali zmierlivo správať k Iránu, ale podľa mňa to, že Irán vyvíja jadrovú, sa venuje svojej jadrovej energetike, možno aj niečomu viac, hovorí, že by sme mali byť ostražití. Hizbalách napríklad je určite zapletený do vraždy premiéra Hrariho v Libanone a aj tí v OSN, ktorí by chceli žiť v miery s Iránom a s Izbalahom, si myslím, že to nikam nevedie, pretože Irán predstavuje existenciálnu hrozbu voči Izraelu a Ahmadinejad to jasne niekoľkokrát vyjadril. Treba síce rozlišovať medzi iránskou vládou a Ahmadinejadom. Napriek tomu je hlavou štátu, nie je síce duchovným vodcom, ale bez sankcií, ktoré by sme nastolili voči všetkým, aj vláde, aj celému Iránu, nebudeme mať žiadnu páku v medzinárodných vzťahoch voči Iránu. Teraz vieme z Wikileaks, že existujú aj umiernené arabské e, štáty v tomto regióne, ktoré sa tiež boja Iránu, toho, že vyvíja jadrové zbranie a že na Strednom východe by ich mohlo použiť. To by bola absolútna katastrofa voči celosvetovej bezpečnosti. Samozrejme, že by sme sa mali pokúsiť zaangažovať Turecko ako užitočného e, spojenca a prostredníka v tejto veci, ale ľutujem, že Bezpečnostná rada OSN je proti sankciám voči iránskému režimu. Podľa mňa to je veľmi chybný krok v rámci medzinárodnej komunity a bude to ešte vyžadovať veľa vysvetľovania. Vítam teda správu spravodajcu aj stretnutie tenivých spravodajcov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme, pán Tenok. Za váš príspevok slovo má pán Salafranka. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval spravodajcovi pánovi Belderovi za jeho prácu a len zopakovať, ako to urobil pán Galer, tieňový spravodajca našej skupiny, aký je náš prístup. Je jasné, že človek môže použiť diplomatickú reč, ale Mm, potrebujeme veľmi odhaliť a veľmi ťažké je odhaliť, aká je situácia v iránskej e, spoločnosti a situácii. Potrebujeme jasnú analýzu a to, že tu máme 300 pozmenujúcich návrhov, tak vidíme, že je to ťažké. Veľký počet týchto návrhov je od zelených a od socialistov, teda od dvoch politických skupín, ale oni v skutočnosti nepredstavujú väčšinu v tomto parlamente keď si pozorne prečítate týchto 300 pozmeňujúcich návrhov, tak vidíte, že niektoré tie návrhy chcú diplomatickejší v úvodzovkách prístup, hoci ťažko to môžeme zamaskovať, hoci sa na to chceme pozrieť aj inak. A iné politické skupiny a ich návrhy, ktoré by mohli dosiahnuť väčšinu, v niektorých prípadoch idú práve tým smerom, že chcú zdôrazniť tie najtvrdšie aspekty iránskeho režimu, ako je porušovanie ľudských práv. Preto niektoré liberálne návrhy, pokiaľ ide o moratórium na trestu smrti alebo neplnenie zmluvy o šírení jadrových zbraní alebo prenasledovanie novinárov alebo prenasledovanie univerzitných profesorov a kultúrnych predstaviteľov, tak to je podstata väčšiny pozmenujúcich návrhov a preto je dôležité, ako hovoril pán Gáler, aby sme sa snažili dosiahnuť konsenzus, ktorý nám umožní v takejto citlivej téme, ktorá je jednou z čiernych dier v medzinárodnej politike, aby sme mali jednotné stanovisko EP a preto výzva, aby tieňoví spravodajcovia spolupracovali a aby použili diplomatickú reč tam, kde je potrebné, tak je to veľmi užitočné a vhodné odporúčanie. Ale um, vyhli by sme sa skutočnej diskusii, keby sme zdôrazňovali len to, že tu je 300 pozmeňujúcich návrhov, pretože tento počet zodpovedá určitým víziám, určitým perspektívam politických skupín, ktoré majú samozrejme legitimné názory ale nemali by sme zabúdať na všeobecný prístup k tejto správe a rovnako podporiť aj snahu o koordináciu, ktorú prejavil pán spravodajca. Ďakujem, pán Salafranka. A na záver tejto rozpravy, pán Mauro, nech sa páči. Grazie, Solo... Ďakujem, pán predseda. Mám len dve poznámky alebo postrehy. Chcem poďakovať kolegovi Belderovi za jeho prácu a odkazujem hlavne na ten zámer, ktorý je veľmi jasný, že potrebujeme stretnutie tieňových spravodajcov, Mám ešte dve poznámky. Prvá, to je tam všeobecný prístup čo je rozhodujúce pre túto správu? Nejde len o porušovanie ľudských práv, ale tu ide, to je správa, ktorá sa zaoberá vzťahom EÚ k Iránu a my by sme sa mali venovať úvahe aj z historického hľadiska, či tá nevyváženosť medzi úlohou niektorých európskych krajín od roku 1979 a porovnať to, aká je súčasná situácia a aká je úloha EÚ, hlavne vo vyhláseniach e, vysokej predstaviteľky EÚ k Iránu. A tu je naozaj veľký rozdiel medzi tým, aký je význam úloh, ktoré niektoré členské štáty EÚ mali v minulosti a medzi tým, aká je tendencia sa možno skrývať alebo nevyjadrovať sa k určitým skutočnostiam. A aká je tá skutočnosť? A tu si musíme položiť jednoduché otázky. Napríklad, aký je súčasný iránsky režim a bez toho, že by sme chceli iránsku spoločnosť nejakým spôsobom izolovať, a nechceme samozrejme izolovať ani Irán ako štát, ale musíme si uvedomiť niektoré skutočnosti. Irán je zodpovedný za pokus o destabilizáciu susednej krajiny Iraku je zodpovedný za pokus destabilizovať Libanon. Irán zohráva tiež úlohu v pokuse o hegemóniu v niektorých krajinách v Perskom zálive a vyvíja tam obrovský tlak, napríklad na Saudskú Arábiu. A to všetko sú olásky, otázky, ktoré si musíme položiť. A keď si ich nepoložíme, tak potom nemá význam sa vôbec vyjadrovať. A nejde tu o nejaké predsudky, kvôli ktorému by sme chceli iránsku vládu izolovať, ale my práve naopak pomáhame odkryť niektoré projekty a zámery iránskej vlády, aby sa dostali z tej izolácie, a ktorá je, táto izolácia je daná nie postojom EÚ, ale tým, aký má postoj iránska vláda. A všetky tieto jednoduché otázky nám potom pomôžu odpovedať a všeobecne zanalizovať tú situáciu, takže by sme sa mali vyhnúť extrémnemu prístupu a mohli by sme sa snažiť nájsť odpovede na tieto otázky. Inak urobíme text, ktorý nebude mať význam, bude bezvýznamný. Možno, že niektoré veľvyslanectvá uspokojí, ale nebude konzistentný. Pokiaľ ide aj o právomoci parlamentu, aby mohol e, tento parlament určovať politiky a ešte sa o slovo prihlásil Pán, pán Rojten, nech sa páči ešte na pán Vidal Quadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak ako naznačili predrečníci a predovšetkým pán Salafranka, stanovisko EÚ k iránskemu režimu je jeden z najcitlivejších bodov našej e, vonkajšej politiky a v určitom aspekte. Tam aj sa hrá o našu reputáciu a o to, či sme schopní byť koherentní a rešpektovať naše princípy. Musíme správu pána Beldera podporiť, ktorá je bez pochyby vynikajúcim východiskom na stanovisko parlamentu a musíme túto správu umiestniť do kontextu posledných okolností pred pár dňami, pani Nasrin Sotude, ktorá je spravodaj, pardon, advokátka, ktorá obhajuje ľudské práva a obhajuje aj politických väzňov, je matkou malých detí, bola odsúdená na 11 rokov väznenia len preto, že vykonáva svoju prácu. A tesne pred novým rokom pán Alice Aremi, 63-ročný, bol popravený, bol obesený a to len preto, že ho obviňovali, že má syna v utečeneckom tábore iránskeho odporu v Iraku. Bol teda odsudený a popravený. A to sú hrozné, kruté činy, ktoré nemôžeme tolerovať. Tento parlament schválil podpísalo to viac ako 400 kolegov písané, písomné vyhlásenie o utečeneckých táboroch. Bolo to 25. novembra. A v tomto uznesení Európskeho parlamentu sa hovorí, že viacerí rodinní príslušníci týchto obyvateľov utečeneckých táborov tak boli odsúdení na smrť iránskym režimom len preto, že navštívili tento tábor a svojich rodinných príslušníkov. No a pán Saremi už je mŕtvy, už bol popravený. Teda na čo bolo dobre, že parlament urobil takéto upozornenie? Na čo bolo to schválenie uznesenia? No ne, máme pocit, ako keby e, sme boli bezmocní, keď vidíme, ako sa vraždia osoby, ktoré sú absolútne nevinné ako dochádza k obrovským krutostiam bez toho, že by EÚ zareagovala politicky a to dostatočne silne a dostatočne dôstojne. Robím tu výzvu, pán predseda, na základe tejto správy e, vývoja situácie a vzťahov s Iránom a na základe vynikajúcej práce pána Beldera, tak vyzývam aj na pôde tohto výboru vysokú predstaviteľku, aby konečne vypočula tento parlament a aby sa verejne vyjadrila k týmto nepriateľným skutkom iránskeho režimu. A na základe týchto posledných udalostí, aby vyjadrila svoje znepokojenie a odsúdenie útokov, ktorými trpia um, utečenci v tábore v Ašrafe a teda odporcovia iránskeho režimu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Vidal Quadras, pani Omen Reuten. Eh, Ďakujem za slovo. Chcela som sa prihlásiť o slovo preto, lebo tu hovoríme o vzťahoch medzi Tureckom a Iránom. Rada by som sa obratila na kolegov tu prítomných a poprosila ich, aby si preštudovali správu o Turecku k Turecku a terminológiu, ktorú sme použili tam, ako sme to zoštu, zoštilizovali tam. Možno by si všimli, že Turecko bolo viac než aktívne pri zahraničných vzťahoch v regióne a je aktívnym hráčom v tomto regióne. To je prvá vec. Druhá vec, vysoká predstaviteľka by veľmi obozretne si mala premyslieť, aká bude úloha Turecka v regióne, aká je úloha Turecka v regióne a vyhodnotiť, preskúmať ju, aby bolo možné ju využiť na koordináciu. V 39. sme videli, že Turecko môže napomôcť zabraniť Iránu vyvinúť jadrovú zbraň a možno by sme mali nadviazať na túto našu skúsenosť. Turecko, žiaľ, v OSN hlasovalo inak. A možno posledná vec, ktorú chcem povedať, je, že Turecko by sa mohlo snažiť pomôcť zlepšiť ľudské práva v Iráne a zároveň koordinovať takéto úsilia s Európskou úniou, že by mohlo byť prostredníkom. Vážený pán predseda, ak vezmeme do úvahy všetky tieto aspekty a ak budeme dostatočne neutrálni pri vyjadrovaní, podarí sa nám iste zapracovať všetky body, ktoré pokladáme za dôležité. Ďakujeme za tento príspevok. Myslím, že pán Belder, ak si želá, by mohol zareagovať na poznámky, ktoré tu odzneli a potom ukončíme rozprávu k tejto veci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem kolegovia za túto bohatú rozpravu. Je vždy zaujímavé diskutovať, hoci nie vždy máme rovnaké stanovisko. Pán Pejon môže mať inú víziu veci a bez toho samozrejme nevyvoláme nejakú vojnu, ale úvahy sú dobré a štúdium textu je tiež dobré. Ja som si veľmi dobre preštudovala, zisťoval som, čo si ľudia myslia a ja si myslím, že je potrebné e, bilaterálne stretnutie, beriem si to k srdcu, budem kontaktovať pani Pasi so sekretariatom, aby sme našli termín na stretnutie so všetkými. Vypočul som si tu veľmi konštruktívne názory a návrhy hlavne k tomu Turecku. Budem o nich uvažovať. Ďakujem vám aj ostatným kolegom, že ste ma tak stimulovali, podnietili. Myslím, že dobrá správa, silná správa je možná. Hoci niekedy veci závisia aj od výsledku hlasovania, ale rád by som využil stretnutie tieňových spravodajcov, aby sme sa dohodli, aby sme videli, kde je e, pevná väčšina k tejto správe, ako môžeme nájsť túto väčšinu, pretože sme Európsky parlament, nie sme diplomatický zbor, takže je potrebné, aby, sme, aby bol počuť náš silný hlas v zahraničí. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda pánovi Belderovi. Uzatváram tento bod a len oznamujem, aký je harmonogram. Po 1. február bude schválené AFETE a v pléne sa bude hlasovať na 1. marcovom plenárnom zasadnutí 2011. Musím prerušiť našu schôdzu a budeme pokračovať o 11.00 a to bude workshop na tému Island v EÚ a pán Provera bude predsedať e, tomuto workshopu. Takže dovidenia a budeme pokračovať o 11.00. colleghi, stiamo per concludere la Vážení kolegovia, kolegyne, budeme pokračovať v našom dopoludňajšom stretnutí a začínam náš workshop na tému Island v EÚ, výzvy a vyhliadky. Je to veľmi zaujímavá téma a vítam, že Island je čím ďalej tým častejšie na programe rokovania aj nášho parlamentného výboru a budeme sa zaoberať tým, a, um, teda aj to hľadisko alebo stanovisko aj kandidátskych, aj členských e, štátov. Um, Island vyvíja mnoho aktivít, ktoré my podporujeme. Prebehne aj diskusia a tá bude veľmi prínosná. Bude aj uznesenie. Autorom je Kristian Dampreda. Výbor potom vyšle do konca roka na Island oficiálnu delegáciu, aby diskutovala s predstaviteľmi vlády občianskej spoločnosti a parlamentu o otázkach, ktoré sa týkajú vstupu krajiny do EÚ, aby sme prehlbili našu znalosť o tejto téme, aby sme viedli hlboký intenzívny dialog, tak sme uvítali seminára. Predstavím vám odborníkov. Je to Baldur Torhalson, profesor politických vied na Univerzite v Reykjavíku a bude hovoriť o všeobecnom rámci vzťahov medzi EÚ a Islandom a o verejnej diskusii na Islande a o prijatí Islandu do EÚ. Ja sa ospravňujem za eventuálne nesprávne vyslovenie vašich mien. David Kerry z ekonomického oddelenia OECD v Paríži bude hovoriť o hospodárskych a finančných záležitostiach. Elison Baylis, to je profesor, e, profesorka na Islandskej univerzite v Reykjaviku a je tiež riaditeľkom Štokomského medzinárodného výskumného inštitútu a bude hovoriť o dopadoch vstupu Islandu do EÚ. Ďalšie ako ďalší, alebo ďalšia Alexandra Kasgranie, riaditeľka DG pre rozšírenie a ďalší Nikolás Hanigan, to je e, šéf islandskej misie v EÚ alebo zastúpenia Islandu pri EÚ. A na záver pán Graham Avery, senior poradca European Policy Centra v Bruseli a on sa bude zaoberať kľúčovými otázkami, ktoré preberie s členmi parlamentu. A teraz pán Baldur Toralson. Eh, eh, Vážený pán predsedajúci, vážení účastníci, eh, najskôr by som rád poďakovala za príležitosť zúčastniť sa tohto seminára na univerzite v Islande je mojou e, úlohou vysvetliť okrem iného e, význam európskej integrácie študentom aj verejnosti. Je to vlastne moja obľúbená téma. E, rozdelím svoje vystúpenie do niekoľkých hlavných tém a potom prednesiem krátke závery, kde sa budem snažiť odpovedať na otázku, čo je nevyhnutné na podporu členstva v referende. Ekonomická kríza, ktorá začala pádom islandskej e, króny v marci 2008, viedla k prehlbeniu debaty o Európskej únie. To viedlo k tomu, že mnohí občania Islandu spochybnili tradičné e, politiky Islandu aj e, v domácej zahraničnej politike vrátanie neochoty zapájať sa aktivnejšie do európskeho projektu. Toto viedlo k novým možnostiam pre proeurópske sily na Islande a členstvo v Európskej únii sa stalo hlavnou témou vo voľbách eh, v apríli 2009. Sociálni demokrati eh, zašli tak ďaleko, že eh, žiadosť o členstvo v EÚ bolo predpokladom pre zachovanie koaličnej vlády s konzervatívnou stranou nezávislosti po bankovej kríze a potom tiež pre vytvorenie novej väčšinovej vlády s hnutíme Zelenej ľavice. Sociálni demokrati sa e, držali tejto žiadosti o členstvo a e, verili, že by to viedlo k prospechu e, z tohto členstva. Podarilo sa im v minulosti príjmať Island, aby sa stal členom FT a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ostatné politické strany sa nedržali e, tejto linie sociálnych demokratov e, v proeurópskom prístupe. E, hnutie Zelenej ľavice naďalej je jednoznačne proti členstvu v EÚ. Veľmi neochotne pristúpilo na schválenie tohto, tohto, žiadosti o členstvo, aby sa zachovala prvá zelenoľavicová vláda na Islande um, najväčšia politická strana, konzervatívna strana je ešte stále proti, aj keď je rozdelená v tejto téme a napríklad e, bola za unilaterálne schválenie eura ešte pred poslednými voľbami na to, aby ehm, vyhovela svojim proeurópskym voličom. V súčasnosti propaguje stiahnutie žiadosti o členstvo v EÚ. Európska politika Ehm, poľnospodárskej strany progresívnej je, je e, veľmi nejednotná. Pred dvoma rokmi táto strana zmenila svoju politiku, takže formálne je za žiadosť o členstvo v EÚ s tými podmienkami, ale dve tretiny e, jej poslancov hlasovali proti žiadosti o členstvo. Okrem toho poslanci e, občianského hnutia, ktoré pochádza e, z protestov z minulej zimy e, sú e, veľmi skeptickí voči prístupu do Európskej únie. Politické diskusie na Islande e, sú veľmi poznačené týmto sporom. Sú tam veľmi silné nacionalistické pocity a tie doznačne ovplyvňujú rokovania o výhodách členstva v EÚ proeurópske síly preto um, musia veľmi silne bojovať eh, za to, aby presadili svoje argumenty v takejto atmosfére veľmi silného nacionalizmu, eh, kde občania Islandu eh, sa domnievajú, že všetky ich susedné krajiny, okrem Farovských ostrovov, ich opustili v časoch, ktoré sú veľmi ťažké. Súčasná verejná mienka eh, voči členstvu v EÚ je ovplyvnená eh, tým sporom aj SAFE. Od začiatku roka 2009 väčšina voličov eh, dala najavo svoju neochotu členstvo v EÚ predtým, v období predtým prieskumy verejnej mienky ukazovali, že veľká väčšina ľudí bola za členstvo a to aj tesne po tom eh, páde hospodárstva. Ale väčšina voličov ešte stále je za pokračovanie eh, rokovania o prístupe s Európskou úniou. Podpora, eh, ktorá sa ukázala minulý rok k stiahnutiu žiadosti o členstvo, sa výrazne znižuje. Politická rozpráva je o mnoho vyváženejšia a je aj hlbšia. Hnutie proti Európskej únii je e, zakorenené najmä v pobrežných oblastiach a vo vidieckých oblastiach. Tuto kampaň podporujú najmä asociácie rybárov a polnospodárov, ktoré majú veľmi jasné stanovisko proti členstvu v EÚ a sú veľmi jasne zastúpené v médiách. V parlamente toto hnutie predložilo návrhy, ktoré žiadajú referendum o pokračovaní rokovanie o členstve v EÚ alebo tiež žiadajú o okamžité stiahnutie žiadosti o členstvo v EÚ. Doposiaľ e, neboli prijaté žiadne konkrétne kroky v parlamente v tomto zmysle. Hnutie proti členstvu v EÚ e, tiež e, získalo tým, že Európska únia tlačila na Island, aby prijal e, postupy v legislatíve Európskej únie ešte predtým, ako bola ratifikovaná zmluva o prístupe do EÚ. Vláda musela uznať isté obavy v tomto smere, ale musela prislúbiť, e, že e, tie zmeny budú iba minimálne a že to záverečné rozhodnutie o členstve v EÚ bude tým spúšťačom takýchto zmien v legislatíve Islandu. Proeurópske hnutie sa reorganizovalo a mm, niektoré asociácie, e, napríklad e, s názvom Silnejší Island, e, sú čoraz mocnejšie. Významné osobnosti z verejnosti, ďalej asociácie zamestnancov a zamestnávateľov, ale aj politické strany, najmä konzervatívci, sociálni demokrati a progresívna strana sú v tomto hnutí. Pracovné organizácie a podnikateľská obec e, sú dosť mlkví e, po tej prvej e, úvodnej kampanii za uchádzanie sa o členstvo v EÚ. Žiadajú niektoré iné sily tiež referendum o členstve v EÚ, ale kongregácia islandských zamestnávateľov nie je aktívna v tejto debate. E, je to preto, že v riadení tohto združenia je veľký rozkol. E, sú tam zastupcovia e, majiteľov rybárskych lodí a to je veľmi jasná a silná zložka proti členstvu v EÚ a bude blokovať členstvo Islandu v EÚ. A teraz prejdeme k médiám v médiách eh, sa ostro diskutuje o výhodách a nevýhodách členstva v EÚ. Aj keď niekedy tieto diskusie nie sú dostatočne fundované, aby sa rozlíšili v skutočnosti od fám. Eh, hlavné noviny veľmi eh, široko informujú o európskych otázkach a podporujú členstvo vo svojich článkoch. Na druhej strane konzervatívne noviny um, vedú veľmi silnú kampaň proti členstvu v EÚ. Tieto noviny e, vlastnia moguli z oblasti rybolovu. Štátne médiá, ktoré vlastnia hlavné televízne a radiové stanice a tiež súkromné stanice ponúkajú trochu vyváženejší postoj k otázke členstva v EÚ, ale mohli by v tejto oblasti robiť ešte viac, aby lepšie informovali verejnosť. No a na záver bude hlasovanie, e, ktoré dopadne v prospech členstva v EÚ, na to, aby e, sa zmluva o prístupe schválila, je potrebné, aby sa vyriešili najmä dve hlavné otázky. Poprvé, úspešne pokračovanie e, rybolovu Islandu a tiež, aby mal Island pod palcom svoje vlastné vody aby nespadal pod spoločnú politiku Robolovu a po druhé, um, aby uh, islandskí polospodári mali uh, zachované svoje postavenie aj v rámci spoločnej politiky polospodárstva. Uh, predpokladom uh, členstva by bola stabilizačná dohoda s Európskou centrálnou bankou, aby sa zabezpečila stabilita islandskej króny, až kým Island nesplní kritéria na prijatie eura. Ak tieto podmienky budú splnené, domnievam sa, že vláda alebo minimálne sociálni demokrati by mohli presvedčiť e, v referende za to, aby sa schválilo členstvo Islandu v EÚ najmä ak by táto širšia debata dokázala, že Island má strategický záujem o účasť, o plnú účasť e, na tomto európskom projekte. Ostatné politické strany budú e, naďalej proti a v tomto štádiu sa teraz e, ťažko dá predpovedať záverečný výsledok tejto kampane. E, zatiaľ Island dúfa, že Európsky parlament nám bude pomáhať v tejto kampani svojou podporou. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Toralsonovi, ktorý bol veľmi jasný vo svojom vystúpení. A teraz má slovo pani Elizon Bales, nech sa páči. You, Ďakujem za slovo. Pán predseda, pred tým, než začnem so svojou prezentáciou, by som sa rada vyjadrila, že je vždy česť hovoriť v týchto priestoroch. A podobne ako môj priateľ Baldur, a ja vám poskytnem skôr informácie z pozadia, pretože Island je špeciálnym prípadom v oblasti bezpečnosti a obrany a je zaujímavé pokúsiť sa pochopiť základné črty. NATO bolo... Island je zakladajúcim členom NATO, ale paradox je, že nemá žiadne ozbrojené zložky, ozbrojené sily, pretože je na izolovanom ostrove. Pozemné operácie sú veľmi nepravdepodobné a bezpečnosť Islandu závisí skôr od leteckej zložky a námornej zložky armády. Máme iba 300 tisíc ľudí a je veľmi ťažké, aby sme si sami zabezpečovali obranu. A islandská politická kultúra ani neakceptuje ozbrojené zložky, nehodí sa to do koncepcie toho, že Island je relatívne nový štát. Poprvý raz teda začal kontrolovať svoju externú politiku v 1944 a chce byť vyslancom mieru vo svete. Island by bol rád neutrálny, ale počas e, studenej vojny sa zistilo, že je na veľmi exponovanej strategickej pozícii lokalite v Severnom Atlantiku a v praxi to znamenalo, že sa pripojil k NATO a jediným spôsobom, akým prakticky mohlo NATO obrániť Island bol ten, že boli v Keplaviku americ- zložky americkej armády, kde majú základňu a takto o tom sa stále diskutuje, či je toto užitočné pre Island. Máme veľký radar, e, ktorý je tiež Keflavíku a Spojené štáty, ktoré ho obsluhujú, ktorý ho zložky ho obsluhujú, v roku 2006 odišli, ale neskôr sa vrátili. Je dobré obzrieť sa dozadu na tieto skúsenosti a to, čo to znamenalo pre islandské pochopenie obrany a bezpečnosti. Obrana pre Islandianov tu vykonávali iní a preto to bolo vždy kontroverzná téma, pretože tu boli aj ľudia, ktorí boli proti Američanom a NATO, najmä radikálna ľavica. Z časti výsledkom tohto bolo, že služby, ktoré Island vykonával sám pre svoje e, vlastné bezpečnosť a obranu, napríklad záchranný servis alebo pobržné hliadky alebo občianská obrana, toto nebolo definované ako súčasť bezpečnosti a obrany, pretože sa kladol dôraz na civilný charakter takýchto služieb. Island nemusel vytvárať svoju vlastnú koncepciu bezpečnosti, pretože jeho vlastné problémy boli malé. Nemal interné konflikty, nezúčastnil sa vojny. 80 e, energetických zdrojov si pokrýva sám, čo je podľa mňa jedinečné v Európe a je veľmi pravdepodobné, že v klima- pri klimatických zmenách toho tiež veľa nestratí. Islandskí vod, politickí vodcovia si však, e, sa však rozhodli prebrať viac zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť na svoje plecia, pretože e, sa rozvinuli bilaterálne dohody s Norskom, Dánskom a ďalšími krajinami a NATO sa rozhodlo, že občas vyšle svoje ozbrojené zložky na Island, aby tým ukázal, že stále vzdušnú obranu Islandu je ochotný podporovať. Island sám podporil svoju civilnú obranu, napríklad posilnil plavidlami pobrežné hliadky a stále obsluhuje radar NATO, ktorý je na jeho pôde. Dokonca vznikla obranná agentúra v Keflaviku na tento účel, ale to bolo tiež kontroverzné, pretože pravica a ľavica sa nezhodli a napokon táto agentúra sa zrušila a väčšina práce tejto agentúry sa rozdelila medzi iné agentúry. A ešte stále čakáme na záverečné riešenie tejto veci. Rozprava prebieha, ale zdá sa pravdepodobné, že väčšina práce preberie, väčšinu práce preberú pobrežné hliadky a nové ministerstvo vnútra. Čo sa týka definície bezpečnosti, je tu zaujímavá iniciatíva, ktorú rozbehla predchádzajúca vláda. To boli pravicoví socialistickí demokra- sociálni demokrati, bola to koalícia, a vyhodnotili rizika pre Island. V marci 2009 bola publikovaná táto štúdia, kde sa napísalo, že treba zaujať veľmi široko spektrálny postoj k bezpečnosti a Odborne a technicky sa popísali problémy Islandu v oblasti ekonomickej a finančnej bezpečnosti, bezpečnosti týkajúce sa životného prostredia, kyberbezpečnosti a podobne. Žiadne konkrétne kroky nevyplynuli z tejto štúdie, ale súčasná vláda slúbila v polovici roka 2010, že vytvorí národnú bezpečnostnú stratégiu ktorá pokrie všetky dimenzie bezpečnosti a ktorá bude vychádzať práve z tejto štúdie vyhodnotenia rizík. Čo sa týka Európskej únie a vyjednávania dní o vstupe, história je jednoduchá. Neočakávame veľké prekážky pri vstupe eh, Islandu do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Island je veľmi proeurópsky a takisto má typické severské hodnoty, vyznáva odzbrojenie a mier. Aj bez ozbrojených zložiek Island prispel k mierovým misiám Európskej únie aj iným, pretože sa podielal na občianskej zložke alebo podielal sa odborníkmi na zložení misií, ktoré vysielalo ministerstvo zahraničných vecí Islandu. Island jasne povedal, že sa pripojí k EÚ, ale iba ako nemilitaristický štát a ani nemieni mať armádne ozbrojené zložky v budúcnosti. Čo sa týka strategickej úlohy členstva EÚ, ako to vníma e, Island, odpovedou je, že pre to, že prevladajúca bezpečnostná obrana koncepcia bola dosť úzka. Je len menšina ľudí, ktorí si uvedomili, že Európska únia je strategickou veľmocou pre Islandu a že môže Island obrániť a ochrániť a že má aj pre nich strategický význam v hospodárskej obrane a hospodárskom zdisciplinovaní pre, tí, pre tých, ktorí tlačia na členstvo v EÚ táto myšlienka strategického dáždnika, okrem dáždnika NATO, a to sa navzájom nevylučuje, pre tých je tento argument veľmi závažný, berú ho vážne. Z hľadiska Európskej únie Island nie je veľkým strategickým ziskom, ale zároveň nie je ani veľkým bremenom. Strategické záležitosti sa nedajú porovnávať s tým, čo sa získalo rozšírením e, na západný Balkán, ale zároveň e, môže byť islám vnímaný ako brána do Arktidy, pretože EÚ definuje svoju politiku e, využitia Arktidy a chce byť hráčom na tomto poli v súvislosti s zmenami globálnej klímy a v hospodárskej oblasti. Európsky prístup k Arktide je zaujímavý a myslíme si, že Island je strategicky umiestnený tak, aby mohol byť strategickým partnerom EÚ na tomto poli. Island má vynikajúce vzťahy so svojimi susedmi, na severskú spoluprácu sa tu kladie veľký dôraz a najmä Fajerské ostrovy a Grónsko vytvárajú istú sieť spolupráce. Zároveň má uvoľnené vzťahy s Ruskom, ktoré sa nepoškodili ani obavami z toho, že ruské lietadlá sa približili príliš blízko vzdušnému priestoru Islandu. Arktická politika Islandu je podobná ako politika EÚ voči Arktíde. Konkrétne chcem povedať, že Island podporuje EÚ pri hraní silné úlohy v tzv. Arktickej rade. EU a Island spolupracujú na tomto poli už dnes a budú aj pokračovať, keď, aj keď by Island nebol členom EÚ, ale za, završila by som tento bod poznámkou, že aj keby tohto arktického faktora nebolo, aj keby nebola obraná ochrana islandskej bezpečnosti úzko prepojená s európskou minulosti, sú tu tieto dva dynamické procesy, ktoré sa vyvíjajú dynamickým a pozitívnym spôsobom a môžu zmeniť agendu bezpečnosti v našej časti sveta. Môžu tu vzniknúť nové arény strategických hier. Toľko z mojej strany. Ďakujem vám za pozornosť. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pán David Kerry, nech sa páči. Thank you, Mr. Thank you, Mr. ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujeme aj za príležitosť vystúpiť eh, tu na tomto fóre, aby som spomenul niektoré ekonomické, hospodárske a finančné aspekty uchádzania sa eh, Islandu o členstvo v EÚ. Rád by som sa sústredil na tri hlavné otázky v tomto smere. Poprvé, vstup do EÚ na ceste do eurozóny, po druhé e, dve hlavné témy v rokovaniach, e, ktoré sa týkajú spoločnej politiky rybolovu a spoločnej polospodárskej politiky a po tretie dodržiavanie paktu stability a rastu. Tá úvodná motivácia e, pre žiadosť o členstvo v EÚ zdá sa, spočívala v tom, aby sa Island stal členom eurozóny. E, vtedy bol dojem, že finančná kríza e, ešte ju prehlbil nedostatok e, prístupu k záchranným mechanizmom Európskej centrálnej banky. Myslím, že toto by sa malo doplniť o to, že banky Islandu mali obmedzený prístup k týmto um, nástrojom uh, vďaka svojim spojencom v eurozóne. Ale islandské banky mali problém likvidity, pretože boli podozrievané z toho, že sú nesolventné a to blokovalo prístup e, k e, finančným trhom, e, na ktorých tieto banky dosť značne záviseli. Toto podozrenie sa potvrdilo tými značnými stratami, keď banky zbankrotovali v roku 2008. Avšak predsa len bol tu aj ten pozitívny aspekt tejto vlastnej meny na Islande a síce, že to znehodnotenie ceny meny dokázalo sa držať e, prispôsobovaniu sa skutočného hospodárstva v následnosti na finančnú krízu. Teda vidíme na tomto grafe, že e, dovoz e, sa držal dopytu a to oba tieto ukazovatele klesli, ako potom postupne narastal HDP. Na ďalšom grafe vidíme, že zníženie schopnosti sa výrazne znížilo po kríze a po znehodnotení meny. Um, to, že ak by Island nebol v eurozóne, že by to nemalo nejaký vplyv na jeho reakciu na finančnú krízu, mm, myslím, že predsa len Island eh, má mnoho výhod, ak by sa stal členom eurozóny a najmä by mu to pomohlo prehlbiť obchod eh, najmä s krajinami, ktoré sú členmi eurozóny a taktiež by to znížilo úrokové sadzby, e, ďalej by to znížilo menové rizika a tiež by to e, zvýšilo mieru navýšení hodnoty a tiež by to prehlbilo e, kapitálové možnosti a zvyšilo by to produktivitu hospodárstva. Ale problém, ktorý predstavuje takéto členstvo v eurozóne je, že to nie je súča- Island nie je súčasťou optimálnej menovej zóny Vidíme na tejto tabulke, e, že korelačný koeficient šokov medzi Islandom a eurozóny je iba slabo korelovaný a tie e, šoky e, ponuky nie sú vôbec korelované. Sú tu veľké šoky na horizontálnej aj na vertikálnej úrovni. Na tom prvom paneli však vidíme, že Island nemá koreláciu pre šoky ponuky e, s eurozónou a veľmi slabá úroveň korelácií na úrovni dopytu. Mm, myslím, že dosť podrobná analýza tiež e, popisuje podobný vývoj švedskej koruny. Islandská korona nie je e, veľmi prispôsobená pre členstvo v eurozóne. Je to odlišné ako pre niektoré iné krajiny, napríklad Francúzsko a Nemecko. Ale predsa len je možné, aby krajina ako Island eh, využila v plnej miere výhody eh, členstva eurozóny, pretože má veľmi flexibilný pracovný trh a preto môže eh, prispôsobovať mieru výmenných kurzov a tiež môže prispôsobiť straty pracovný, na pracovnom trhu. A problémom v rokovaniach je samozrejme téma rybolovu. Island má veľmi dobré výsledky vo riadení svojich vlastných zdrojov rybolovu, udržateľnom riadení svojich eh, zdrojov. Teda eh, najskôr sa pozrieme na tú prvú tabuľku, tu vidíme, že eh, výlovy na Islande sa držia vedeckých odporúčaní pre tie celkové povolené výlovy, zatiaľ čo Um, Treska. Tam um, Medzinárodná agentúra odporúčila moratórium od roku 2001 a predsa len uh, celkové povolené výlovy uh, boli o mnoho vyššie ako nula a skutočné výlovy boli taktiež vyššie teda uh, rozdiel spočíva v tom, že všetky výlovy sa musia priniesť na pobrežie, čo, nepatrí, čo neplatí pre všetky krajiny v tejto zóne. Jedna z vecí, ktorá prispieva k takémuto dobrému riadeniu rybolovu, aby sa e, nezneužívali príliš prírodné zdroje rybolovu, je e, individuálny systém prenosových kvót, ktorý na Islande platí. A to vedie k tomu, že sa e, neznežovajú príliš prírodné zdroje nad mieru, ktorá by bola udržateľná. Podľa mňa na to, aby sme to pochopili, je e, potrebné si uvedomiť, že rybolov je na veľmi dôležitý. 40 vývozu predstavuje práve rybolov, 89 HDP predstavuje rybolov. Um, teda pre Island by bolo dôležité, aby si zachoval hodnotu tohto zdroja. E, tie celkové povolené výlovy sú e, založené na vedeckých poznatkoch a to je potrebné zachovať a tiež je potrebné e, prísne dodržiavanie povolených kvót. E, ďalším e, problémovým bodom v rokovaniach je spoločná politika plnospodárstva. Keď sa pozrieme na tento graf, vidíme, že ochrana plnospodárstva na Islande je na veľmi vysokej úrovni. Z hospodárskeho hľadiska pridanie sa k spoločnej politike plnospodárstva by bolo mm, relatívne nevýhodné, pretože by znížilo túto mieru ochrany polnospodárstva na úroveň Európskej únie a to by eh, viedlo eh, k zníženiu cien potravín a to by znížilo eh, rozpočtové transfery pre polnospodárov. Toto nie je politická situácia na Islande. Islandské politické síly sa snažia vyrokovať dohodu v tom smysle, aby sa zachovala vysoká miera ochrany polospodárstva na Islande. Ďalšia téma, ktorú by som raz spomenul, je, že EÚ a Islande by museli dodržiavať pak stability rastu. Tu ide o to, že e, pre Island by to nebolo príliš ťažké. E, Island mal veľmi dobré výsledky vo fiskálnej politike pred krízou a implementuje veľmi e, prísny program konsolidácie v kontexte programu Medzinárodného fondu. Teda očakáva sa e, primárny prebytok v tomto roku a do roku 2011 by sa mal dosiahnuť celkový prebytok e, v tomto pláne bude klesať HDP zhruba 15 by malo predstavovať toto zníšenie do roku 2013. Ďalším aspektom dodržiavania paktu a rastu je, že by to bolo užitočné na zachovanie fiskálnej disciplíny budúcnosti, keď sa spustí, keď, respektíve keď sa ukončí program Medzinárodného menového fondu. Myslím teda, záver je taký, že vstup do EÚ je atraktívny pre Island, ak sa zachová hodnota, e, ktorú predstavuje rybolov pre Island. Ďakujem. Ďakujem. A teraz je čas, aby sa vyjadrila Európska komisia, pani Alejandra Kazgaranche. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že tu môžem dnes byť a pozhovárať sa s vami o tom, aká je všeobecná situácia, ale zároveň aj o konkrétnych záležitostiach, ktoré odznili v prezentáciách ako média, e, ako zavrelo v médiách sú ďalšie platformy, napríklad ako tento workshop, ktoré nám umožňujú prediskutovať si dôležité veci súvisiace s Islandom. Začnem tým, že upriamím pozornosť z prezentácií na dôvod, prečo by Island a EÚ mali navzájom sa zaujímať o partnerstvo. Dôvod je vytlačený v článku 48 a článku 2 zmluvy o Európskej únii a tieto Článok 49 hovorí, každý európsky štát, ktorý rešpektuje hodnoty, ktoré sú vymenované článku 2 a je odhodlaný ich aplikovať, sa môže, požiad- môže požiadať o členstvo v Únii. Článok 2 hovorí, Únia je založená a vychádza s hodnotou rešpektu voči ľudskej e, vznešenosti a úcty, rovnosti, pr- právneho štátu a Ďalej tu je úcta k ľudským právam, ľuďom, ktorí patria do menšin a tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, ktorá je pluralistická, nediskriministická, nerobí diskrimináciu, je solidárna a je tu rovnosť medzi mužmi a ženami. Vypočuli sme si, že Island dokonale splňa takúto paradigmu a myslíme si, že tento model je veľmi dobrým dôvodom, prečo Island to priťahuje k EÚ a EÚ to zasa priťahuje k Islandu. Inštitúcie EÚ všetko toto vidia, keď si tvoria svoj postoj k Islandu a keď rokujú o prístupe. Kodanské kritéria pokladáme za splnené, pretože Island politické kritéria už splnil aj hospodárske kritéria sú splnené. Keď Island splní aký kritéria, to tiež nebude e, ťažké, pretože veľkú časť už splnil. Od roku 1995 je členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva a táto krajina e, preto už aplikovala veľkú časť, aký nie celú, ale veľkú časť. Samozrejme, že proces monitorovania prístupového procesu znamená aj to, koľko nedokonalostí nájdeme pri aplikácii AKI, ale môžem povedať, že veľká časť AKI je už teraz splnená. Ak sa pozeráme na tieto záležitosti z hľadiska víziev a vyhliadok Islandu v EÚ, dovolte mi povedať, e, ktoré si myslím, že sú hlavné výzvy. Správa o napredovaní a monitorovanie 23 kapitol ukazujú to, čoho sme sa obávali, že Island má problém iba v niektorých kapitolách a v ostatných veci splňa. Identifikovali sme už problémy, ktoré sú poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, životné prostredie, a to sú tri hlavné výzvy, prečo niektoré kapitoly, napríklad bezpečnostná a obranná kapitola, nemôžu byť e, ukončené. A Island ešte musí preukázať pripravenosť participovať. Čo sa týka rybného hospodárstva, to je pravdepodobne najcitlivejšou otázkou pri rokovaní. Povedali sme už, že má Island veľmi dobre rozvinuté rybné hospodárstvo, aj manažment rybného hospodárstva, že sa správa podľa zásad trvalej udržateľnosti pri výlove, ale treba, aby svoj rybný sektor otvoril konkurencii a aby bol v súlade s aký pri slobode poskytovania služieb a voľného pohybu kapitálu ktorý zatiaľ v rybnom sektore Islandu nie je aplikovaný a vyžadujú sa tu veľmi veľké reformy. Čo sa týka spoločnej eh, rybnej politiky EÚ, vieme, že aj táto sa mení, že, sú tu, že je tu istý vývoj a keď sa Island pripojí, pripojí sa až na základe nového aky k rybným hospodárstvom. Teraz znova k poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvo je problematickou témou, pretože poľnohospodárstvo Islandu má poľnohospodárstvo inej povahy a bude sa musieť pripraviť na to, aby svoju poľnohospodárskú politiku zosúladil s európskou. Bude musieť založiť inštitúcie, ktoré takáto spoločná poľnohospodárska politika potrebuje. Island, ako sme si vypočuli, nechce pred vstupom sa príliš úzko zväzovať, ale ak chce byť pripravený na vstup pred referendum, musí urobiť ešte veľké kroky. Je to výzva, skutočná výzva a je to aj politická voľba pre Island. Čo sa týka kapitoly o životnom prostredí, komerčný lov veľryb je kompatibilný s AKI e, na Islande a Island sa už rozhodol, že svoje e, veľrybárstvo dá na posúdenie Medzinárodnej veľrybárskej komisii. Na toto sú tiež rozličné e, názory a treba si ich prediskutovať s celým ľudom Islandu. Tieto výzvy, je, je možné ich prekonať? Moja odpoveď je áno, môžu byť prekonané. Čo je vyžadované, je politická vôľa, politická vôľa vlády a napokon islandská spoločnosť musí podporiť svoju vládu pri tejto ťažkej voľbe. Čo sa týka iných víziev, ktoré priamo nesúvisia s aký, sú tu dve hlavné veci. Hospodárska situácia Islandu a program Medzinárodného menového fondu sa už rozbehol bežia minulý týždeň, tento týždeň sa už rozbehli isté platby a je to krehká ekonomická situácia, ktorá sa však zlepšuje. Povedala by som, že už existuje predbežná dohoda medzi Islandom, Holandskom a Veľkou Britániou a dúfame, že bude čoskoro ratifikovaná Euró- Islandským parlamentom. A v tomto prípade, ak sa tak stane, dve spomínané veľké výzvy zmiznú z nášho obzoru, ale zostanú na ňom ešte ďalšie výzvy, ktoré stále budú na, na horizonte, napríklad záležitosť lovu makriel, ktorá tiež je problematická. Čo sa týka komunikácie, Island by mal poskytnúť kvalitnejšie informácie, viac faktov, viac dát, ale opäť toto je zodpovednosť islandskej vlády, nemôžeme to urobiť za nich. A takisto e, diskusia na, v islandskej spoločnosti by sa mala pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Oficiálne by sa malo diskutovať o týchto záležitostiach. Aké sú vyhliadky vstupu Islandu do EÚ? Z toho, čo som povedala, vyplýva, že vyhliadky vstupu alebo integrácie Islandu do EÚ sú vynikajúce, pravdepodobne lepšie než vyhliadky ktoréhokoľvek ďalšieho kandidáta alebo ašpirujúcej krajiny, ak sa však tak stane, len Island môže povedať, či napokon urobí záverečný krok vstupu. Je to len voľba Islandu. Ďakujem za slovo. Bene, a questo punto la parola... Ďakujem. A teraz má slovo predstaviteľ zástupca Islandu pri EÚ, pán Hennigan. A... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. dajmy a páni, Najskôr by som sa rád poďakoval výboru AFET a jeho predsedníctvu za e, pozvanie e, na tento seminár. Úloha Európskeho parlamentu v tomto procese je skutočne veľmi dôležitá, e, keď chceme demokraticky hodnotiť proces rozširovania. A tiež je dôležité aby sme sa aj z našej strany aktívne podielali na tomto procese. Rád by som ocenil aj doterajšie príspevky panelistov, najmä tie tri hlavné úvodné príspevky, ktoré boli veľmi zaujímavé. A e, zoznam tu analýzy, ktoré e, môžem v plnej miere podporiť. Rád by som teraz zhrnul vyhliadky e, našej vlády v tomto štádiu rokovaní na základe doterajších výsledkov. Island e, sa e, uchádzalo členstvo 17. júla 2009, e, rokovanie začali 27. júla 2010. Proces skúmania celého systému teraz práve prebieha, to znamená, že sa postupne kapitolu po kapitole prechádza systém aký a my z našej strany vysvetľujeme, ako to ponímame my. Tento proces prebieha zatiaľ veľmi slubne. Dúfam, že moja kolegyňa z komisie v tomto súhlasí. Um, veľmi profesionálny prístup je na oboch stranách. K tomuto veľmi si ceníme vynikajúcu spoluprácu s komisiou. A samozrejme, uvedomujeme si, že máme obrovský prospech a máme možnosť e, využívať veľmi dobre organizovaný proces prístupu do Európskej únie. Je to proces, ktorý sa osvedčila funguje. Okrem toho sme veľmi radi, že aj napriek e, malému rozmeru našej vlády, e, islandská vláda je skutočne veľmi malá, niektoré naše ministerstva sú možno um, rovnako veľké ako jednotlivé oddelenia ministerstiev v iných eh, väčších krajinách. Napriek eh, týmto problémom máme eh, mnoho veľmi fundovaných odborníkov. Sú to odborníci, ktorí majú 16-ročnú skúsenosť v implementácii väčšiny legislatívy vo vnútornom trhu. A týmto sa dostávam k druhému dôležitému bodu svojej prezentácie. Ako viete, Island už teraz je veľmi úzko prepojený s aký Európskej e, únie e, v mnohých oblastiach. Nebudem tu zachádzať do podrobností, e, už tu kolegovia spomenuli dohody, ďalej našu asociáciu so Schengenom, ďalej spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra, ale taktiež, ako spomenula Alison Bales, je tu tá skutočnosť, že sa pripájame takmer k všetkým vyhláseniam, ktoré sa týkajú spoločnej, spoločnej politiky eh, bezpečnosti. Okrem toho máme dohodu z EÚ, ktorá hovorí, že sa budú implementovať obmedzenia emisí, len čo sa podarí dosiahnuť medzinárodnú dohodu v oblasti klimatických zmien. A tiež sme sa zaviazali, že eh, sa pridáme k tým najambicioznejším cieľom v tomto programe znižovania emisí. Možno tak trochu na okraj by som rád podotkol, že sme predsa len trošku nezvyčajná kandidátska krajina, keďže sme už prispeli mnohmi miliónmi eur počas obdobia 16 rokov k zníženiu ekonomických a sociálnych eh, nepomerov v Európskej únii. Ako to už zaznelo, eh, niekoľko kapitol bude veľmi eh, komplikovaných. Tieto kapitoly sú už zadefinované, už ich kolegovia spomenuli. Ja môžem súhlasiť s tým, že rybolov je skutočne jadrom, ďalej regionálna politika, menová politika, aj to budú dôležité oblasti, aj keď e, tu tie ťažkosti nebudú až také politické, skôr technické. Ale predsa len vo všetkých týchto oblastiach, a najmä v oblasti polnospodárstva, ktoré je kľúčovou oblasťou a taktiež v oblasti rybolovu, tu sa budeme držať e, verejnosti islandského parlamentu. E, Mm, toto stanovisko bolo schválené v roku 2009 a hovorí, že celkový rámec o eh, rokovaní sa má držať práve tohto rámca. Ešte v krátkosti k verejnej mienke, ak dovolíte. Baldur Torhalson hovoril o rozdielnostiach vo verejnej mienke, spomenul, že do, roka, do konca minulého roka boli údaje, ktoré hovorí, že 63 obyvateľstva si želalo pokračovať proces prístupu do EÚ. Cieľom islandskej vlády je zabezpečiť transparentný proces prístupu do EÚ tak, aby e, boli vyrovnané a podrobné informácie k dispozícii pre verejnosť. Európsky parlament e, veľmi správne zdôrazňuje význam informovania verejnosti. My si to veľmi dobre uvedomujeme a Helsinki, teda islandský parlament, je hnacou sílou tohto úsilia a tiež e, islandská vláda bude tiež sa podielať na tomto úsilí, len aby ste mali trošku prehľad, e, čo všetko sa robí v tejto oblasti. Hlavný vyjednávač a jeho spolupracovníci už e, cestovali, už obišli tie hlavné sídla na Islande a budú naďalej E, hovoriť s ľuďmi priamo, budú hovoriť o obavách, ktoré ľudia majú. Okrem toho sa teraz e, zriadila interaktívna internetová stránka, kde ktokoľvek, ktorýkoľvek e, jednotlivec z verejnosti môže zaslať svoje vyjadrenie k ktorékoľvek kapitole rokovaní a veľmi rýchlo obdrží aj dosť rozsiahlu odpoveď na túto svoju otázku. A dúfame, že aj takýmto spôsobom spoločne e, s veľmi inkluzívnym e, rokovacím rámcom sa nám podarí dosiahnuť e, to, že verejnosť bude lepšie informovaná aj o obsahu rokovaní, aj o tom, čo presne znamená toto členstvo v EÚ. Nie len aby teda poznali tieto skutočnosti, ale aby vedeli rozlíšiť skutočné fakty od fám. Teda úloha Európskeho parlamentu v tomto smere je veľmi dôležitá a veľmi si ju ceníme. Ehm, zriadenie e, spoločného parlamentného výboru EU Island bolo veľmi dôležitým krokom, nielen symbolicky, ale aj ehm, v konkrétnom meradle a taktiež e, aj ostatné výbory, ktoré sa snažia o lepšie poznanie prepojení medzi EÚ a Islandom. Čo ďalej? Tento proces hodnotenia, screeningu e, sa očakáva, že sa uzavrie v júni, očakávame, že sa otvoria nejaké nové kapitoly. Tento proces e, však má svoju vlastnú dynamiku, e, nechceme to unáhliť, chceme sa držať skutočných výsledkov. Na záver, ešte v krátkosti, ak dovolíte, na tému, ktorú spomenula kolegyňa z komisie, a síce ide o makrely Je to dôležitá téma. E, celkom iste jedna z pobrežných krajín urobí všetko, čo bude vysielať, aby to e, vyriešili, ale e, majme na pamäti, že sú tu štyri pobrežné krajiny a všetky tieto krajiny musia dosiahnuť dohodu my sa samozrejme budeme snažiť do všetkých síl, aby sa takáto dohoda um, podarila. Je to však eh, téma sama o sebe a nemá priamu súvislosť s prístupovým procesom. Už tu viackrát zaznelo, že Island má kultúrne, demokratické a politické sily, ktoré sa očakávajú od krajiny, ktorá je zakomponovaná do európskych štruktúr. Toto potvrdila Európska komisia, ako uviedol náš minister zahraničných vecí. Prvá konferencia o prístupe v júli minulého roka e, spomenula, že sú e, spoločné záujmy aj na oboch stranách e, a bude potrebné ich lepšie koordinovať a to si bude vyžadovať aj úsilie, aj tvorivosť. Už teraz sa tešíme na to, že sa nám podarí vysporiadať sa s touto výzvou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Po vystúpení rečníkov dávam slovo teda s spravodajkyni. Nie, ešte sa prerušuje pán predseda. Ja sa ospravňujem. Samozrejme, ešte pán Graham Every. The, the... Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som tak chcel dať slovo spravodajcovi, že som to popietol, ospravedlňujem sa, hovorí pán Every. Uh, Všetci predrečníci pokryli všetko, čo som chcela ja povedať, čo už teraz mi zostáva. Mám veľkú skúsenosť s rozšírením. Už pred 40 rokmi som bol poradcom britského týmu vyjednávačov pri vstupe a bol som jedným z architektov neskoršieho rozšírenia, keď som pracoval v komisie. Teraz pracujem v komunite think tankov a zaujíma ma Island. Čo môžem urobiť v tejto chvíli za tých 5 minút, ktoré mám k dispozícii, je zasadiť otázku vstupu Islandu do EÚ do širokého historického kontextu. Chcel by som e, vysloviť tri tézy. Proces rozšírenia vždy iniciuje krajina, ktorá podáva prihlášku. Je to preto, že európsky susedia e, zároveň klopu na dvere a žiadajú, aby nie je to tak, že by Európania klopali na dvere susedov a žiadali ich o vstup. Je to vždy naopak. Vždy to je iniciatíva štátu, ktorý chce vstúpiť. Čo to znamená? Znamená to dve veci. Že tá iniciatíva pochádza vždy od žiadateľa. Po prvé, máme právo očakávať, aby Island splnil základné princípy Európskej únie a bol s nimi v súlade. Sú to aký, ciele únie, a to sa týka všetkého vrátane poľnohospodárstva aj rybného hospodárstva, kde samozrejme môžeme zvažovať zvláštne požiadavky, aby sme vyšli v ústrety zvláštnym problémom Islandu, ale nemôžeme udelovať žiadne zvláštne výnimky. Keďže spomínam výnimky typu opt-out, niektorí členskí niektoré členské štáty nie sú členmi šengenského priestoru, ale Island je už v Schengene a chce zároveň vstúpiť do eurozóny. Ďalšou implikáciou politiky rozšírenia, a myslím si, že tiež je to iniciatíva Islandu, je to, že politické sily na Islande, ktoré žiadajú o členstvo Islandu v EÚ, majú isté práva, ale isté zodpovednosti. Vláda má právo obhajovať svoje záujmy v prístupových rokovaniach a vláda to robí razantne. Zároveň má vláda e, povinnosť vysvetliť obyvateľstvu Islandu dôvody, prečo je v strategickom záujme Islandu vstúpiť do EÚ. To vychádza samozrejme z úspešných výsledkov týchto prístupových rokovaní. Osobne dúfam, že referendum bude pozitívne a nepôjdu cestou Norska, keď e, sa Nóri rozhodli nevstúpiť do EÚ, aj keď prístupové rokovania boli úspešné. Nezabúdajme, že keď ľudia odmietnú referendum, môže to byť kvôli rybárstvu, tak ako to bolo v Norsku rybnému hospodárstvu. Vážený pán predseda, myslím si, že situácia Islandu sa líši od situácie ktoréhokoľvek iného kandidáta, napríklad Západný Balkán, Turecko, a líši sa aj od situácie iných kandidátov v minulosti, dokonca aj od severských krajín, ktoré vstúpili do EÚ. Dovolte mi spomenúť, že Island je najmenšia krajina, ktorá kedy požiadala o členstvo. Máme 320 tisíc obyvateľov, tak to je dosť iné ako Turecko bude to najmenší členský štát EÚ, ak vstúpi. Zároveň je to najbohatší štát, ktorý kedy požiadal vstup do EÚ. Pred finančným bankrotom mal, Islandsko, mal Island najväčšie HDP na obyvateľa a je to najlepšie pripravený kandidát. Vieme, že sme už v e európskom hospodárskom priestore 16 rokov, a tento rozdiel medzi nami a ostatnými kandidátmi znamená, že by sme princíp odlišovania mali brať vážne. Princíp odlišovania, ktorý je zásadným pri politike rozširovania EÚ, znamená, že aplikujeme tie isté princípy na všetkých kandidátov, ale berieme do, úvahu, do úvahy aj špeciality Islandu zvláštnosti Islandu. Island má administratívnu kapacitu, aby zvládol všetky euro predpisy aj v poľnohospodárstve aj v inde už teraz aplikoval vyše polovice aký vo svojej legislatíve, takže netreba žiadať od Islandu predbežné testy záťaže, ako sme žiadali od predchádzajúcich štátov pri vstupe. Island, pán predseda, nie je len odlišný, ale zároveň je vzdialený Európe a Európa ho nie vždy chápe pravdepodobne vy v miestnosti rozumiete Islandu lepšie než mnohí ľudia, ktorí sú mimo tejto miestnosti, ale keďže je to ťažká krajina na pochopenie, plná paradoxov, mladá krajina, bol to, bolo to posledné európske územie, ktoré bolo osídlené vikingmi, ale zároveň je to, má najstarší parlament na svete a najstaršiu literatúru v Európe. Je to teda veľmi európska krajina napriek svojim odlišnostiam od Európy. Nevieme, či Island sa napokon rozhodne pripojiť sa k EÚ. Historické a politické implikácie pre to, že by Island odmietol aj preto, že by prijal, môžu byť veľmi odlišné. Myslíme si, že Island by mohol prežiť aj mimo EÚ. Ak Island odmietne sa pripojiť do EÚ, bude to však znamenať precedens v európskej histórii. Napriek tomu si myslím, že by to bola nevýhoda, že by to bola veľká škoda, ak by malá civilizovaná krajina nás odmietla, bola by to facka do tváre Európy. Bez toho, že by som ustupoval principiálne Islandu, že by Island musel urobiť principiálne ústupky, si myslím, že je možné konštruktívne a e, komplexne zvládnuť všetky veci a že budeme počuť od islandského ľudu áno, chceme vstúpiť do EÚ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz je moment, aby sme dali slovo e, kolegovi Predovi ako spravodajcovi. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som e, rád poďakoval našim hostom za to, že prišli dnes na schôdze nášho výboru a že tu prednesú svoje vystúpenia, ktoré boli všetky veľmi zaujímavé a veľmi užitočné. Budú užitočné aj naďalej pre vypracovanie správy, ktorú predloží výboru AFED. Som spravodajcom pre Island a vstup Islandu do EÚ. Táto správa e, sa očakáva vo februári alebo v marci v Európskom parlamente. Očakávame, že prebehne hlasovanie v pléne potom v apríli v Štrasburgu. Ak dovolíte, rád by som teraz predniesol niekoľko pripomienok k týmto prezentáciám a rád by som tiež položil niekoľko otázok. Najskôr by som rád poďakovala pánovi Torhalsonovi, ktorý prezentoval veľmi trefne stanovisko a postoj Islandu k EÚ. Mm, bolo to veľmi vecné konštatovanie, že tak ako Island sa stal členom Európskeho hospodárskeho priestoru, teraz e, máme jednu jedinú politickú stranu, ktorá otvorene aj jasne podporuje um, tento cieľ a to sú sociálni demokrati. Ešte sa uvidí, či, podobne ako to bolo vstupom do Európskej hospodárskej oblasti, um, či aj tento projekt bude uh, úspešný, aj keď nemá až takú širokú podporu. Ďalej by som rád poďakovala pani Deus za to, ako strategicky e, popísala pozíciu Islandu. Teraz Európska únia musí zadefinovať e, svoje stanovisko k arktickej oblasti. Ehm, máme na programe e, neskôr aj správu kolegu Galera, ktorá sa venuje práve arktickej oblasti. Tomu sa budeme však venovať neskôr. E, tiež chcem poďakovať pánovi Davidovi Kerryovi za veľmi zaujímavý príspevok, v ktorom analyzoval zisky a straty Islandu a tiež e, citový a symbolický prvok v tomto vstupe do Európskej únie. Teraz by som rád položil tri otázky našim hostom. Najskôr otázka na pani Ellison Bales, ktorá spomenula veľmi dobré vzťahy, ktoré má Island s Ruskom. Rád by som doplnil, že e, aj s Čínou má Island veľmi dobré vzťahy. Teraz by som sa však rád sústredil na Rusko. Mm, tu by som tiež spomenul odporúčanie pána Gréma Everyho, keď sa pozrieme na nedávny vývoj v členských štátoch. Väčšina členských štátov vstúpila do EÚ v časoch e, veľmi napätých vzťahov s Ruskom v minulosti. Ale v prípade Islandu tu máme dosť ojedinelý prípad veľmi dobrých vzťahov s Ruskom. Preto sa pýtam, či je v záujme Ruska aby sa Island stal členom EÚ. A kladiem túto otázku preto, že hovoríme tu o ďalekom severe. Čo získa Rusko tým, že sa Island stane členom EÚ, najmä na ďalekom severe? Moja druhá otázka je namierená pánovi Torhalsonovi. Už čoskoro, konkrétne v pondelok, islandský parlament bude hlasovať o novej dohode o iSafe medzi Veľkou Britániou a Holandskom. A aké sú očakávania, ak islandský parlament schváli túto dohodu, bude um, verejná mienka na Islande viac sústredená na to, čo prináša vstup do EÚ ak e, však parlament zamietne túto dohodu, myslíte si, že sa verejná mienka obráti proti EÚ na Islande? A ešte by som sa rád opýtal pána Kerryho, ktorý hovoril o citovom a symbolickom mm, aspekte vstupu do EÚ. Ako môžu inštitúcie Európskej únie ovplyvniť tento vývoj verejnej mienky na Islande? Vidíme, že niektoré strany, ktoré sú proti vstupu do EÚ, sa snažia využiť e, akúkoľvek tému a akékoľvek vyhlásenie na Islande ako dôkaz toho, že Európska únia sa snaží zasahovať do vnútorných záležitostí Islandu. Bolo by možné dosiahnuť e, verejnú diskusiu o vstupe do EÚ alebo sa vníma eh, akákoľvek prítomnosť nejakých zahraničných osôb ako zásah do spoločnosti? Ďakujem žiadosti ďalších kolegov, ktorí požiadali o slovo. Ale budete mať len dve minúty na položenie otázky. Najprv pani Gomeš, pán Elison a pán Tanok. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za veľmi zaujímavé prezentácie. Som z opačného konca Európy, z juhu, z Portugalska. A prekvapuje ma, ale zároveň ma teší, že hovoríme o vstupe Islandu do Európskej únie. Prečo ma to prekvapuje? Chápem, že pre krízu, pre finančnú krízu má Island pocit, že bude na tom lepšie, keď sa pripojí k veľkým krajinám EÚ. Na druhej strane som prekvapená, pretože niektorí z nás v EÚ sme nešťastní s tým, že Európa nefunguje. Sme nešťastní z toho, že Európa nefunguje presne v tomto zmysle. Tak, ako by sme si predstavovali, že by fungovať mala. Ľudia diskutujú o tom, že by bolo možno dobro, dobré vystúpiť z EÚ. Ja osobne nie. O to mi nejde v mojom príspevku. V, na konci os, 80. rokov som bola zástupkyňou parlamentného zhromaždenia NATO v kde som sa stretávala s islandskými kolegami a diplomatmi, aj poslancami, a tí boli rozhorčení, akým opatreniam bol podrobený Island, keď Holandsko a Británia sa s nimi, sa k ním správali, ako keby boli teroristi, pretože len preto, že trpeli finančnou krízou. A ja som cítila sympatiu s Islandom v tejto veci. Samozrejme, že máme špeci- špeciálne kontakty. Portugalsko a Island majú veľa vecí spoločných. Milujeme tresku v Portugalsku, ktorá sa loví práve okolo Islandu. Myslím si, že táto záležitosť je podstatou dobrej spolupráce pri love tresky. Moja rada teda je, vychádzajúc zo všetkých skúseností Portugalska, Island určite bude tvrdým partnerom pri rokovaní, ale verím, že má veľký záujem o vstup do EÚ a že prekoná problémy v rybnom hospodárstve a poľnohospodárstve. Možno komisia nebude potešená, že sa Island bude tak brániť v týchto dvoch oblastiach, ale je to možno recept, ako sa stať dobrým členom EÚ, ako sa stať niekým, kto bude spokojný s tým, že sa dostal do EÚ na základe vyrokovaných podmienok. Ďakujeme. Vy ste niekto, kto veľmi obhajuje Island. Dobre sa to počúva. Connellison, máte slovo? Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ďakujem za všetky zaujímavé prezentácie všetkým. Opäť som sa veľa naučila. Chcem položiť otázku týkajúcu sa rybných hospodárstiev. Mnohí z vás ste zdôraznili, že e, rybárstvo bude jedným z, ak nie tým jediným determinujúcim faktorom, ktorý môže ovplyvniť možný vstup Islandu do EÚ. A Island sa musí rozhodnúť, čo ďalej v tejto veci. Pán Avery povedal, že by e, sa nemali udeľovať Islandu žiadne výnimky typu opt-out, ale keďže politika Islandu v oblasti rybárstva je taká dôležitá pre Island, možno aj opt-out by sa mal zvážiť. Rozmýšľala som, že či pán Kerry za Európsku komisiu môže ponúknuť ďalšie alternatívy. Je aj výnimka typu opt-out alternatívou a ak nie, aké sú ďalšie možné špeciálne výnimky, ktoré by islandskú politiku v oblasti rybolovu ponechali takú, aby mal z nej Island naďalej prospech, aký si predstavuje. Ďakujem, pán kolega Ferm. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som iba náhradníkom v tomto výbore, ale som plným členom rozpočtového výboru a spravodajcom pre rozšírenie vo výbore pre rozpočet. Som švédsky sociálny demokrat, tak možno rozumiem niektoré e, severské záležitosti, o ktorých sa tu hovorí a som pro Európan, moja sesterská, sesterská politická strana na Islande nás informuje. Nadvieže na to, čo povedala pani Connellisen. Všetci vieme, že rybárstvo a poľnohospodárstvo sú tie dve oblasti, ktoré sú problematickými pri rokovaniach, ale ja mám konkrétnejšiu otázku. E, prijalo sa už na Islande rozhodnutie, parlament alebo vláda prijali rozhodnutie, aby žiadali tieto špeciálne výnimky typu opt-out a sú tu ešte iné konkrétne oblasti, kde by ste chceli výnimky z AKI od EÚ, kde by ste chceli dočasné výnimočné pravidlá, aby platili lehoty a podobne. Možno to sú otázky pre komisiu, neviem, kedy asi, e, kde v rokovaniach je problém pri rybarstve. Kde konkrétne? A chceli by ste naozaj výnimku typu opt-out v rybnom hospodárstve? Ďakujem. Pán kolega Tenok má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som eh, chcel oceniť túto vašu iniciatívu a tiež chcem poďakovať eh, všetkým našim panelistom za veľmi zaujímavé príspevky, najmä veľmi rozumné slova eh, z úst Gréma Averyho. Ja pochádzam z krajiny, ktorá má historicky veľmi úzke prepojenie s Islandom z Veľkej Británie. A keď som študoval medicínu na Oxforde pred mnohými rokmi, mali sme intenzívne um, kurzy islandských študentov. Uh, neviem, či to tak bolo na Reykjavíku opačne s britskými študentami. Uh, tiež si pamätám zo 70. rokov na iné udalosti, ktoré sú spojené s Islandom. Um, myslím, že referendum dopadne veľmi tesne a bude to veľmi podobná situácia na Malte a na iných, e, v iných malých členských štátoch, kde je polarizovaná verejná mienka voči vstupu, ale odtedy sa už veci vyriešili. Myslím, že aj na Islande to dopadne síce za, ale tesne. Ehm, ja som e, veľmi presvedčený e, o tom, že politika rybolovu potrebuje zásadné reformy a myslím, že prístupový proces pre Island bude mať za následok minimálne e, do zásadnej výnimky, ak vôbec nie do zásadnej reformy tejto politiky. Ak e, nie pre iné dôvody, tak preto, že je to politika bankrotu už mnoho rokov. A e, predsa len by to bolo aj akési svetelko nádeje aj pre možný vstup Norska. Ak by sa ukázalo, že rybolov nie je žiadnou prekážkou členstva pre krajiny ako Norsko. A to by sme veľmi radi privítali v našom klube. Ja som spravodajcom vo svojej politickej skupine pre túto tému. Naša skupina je rozhodne za. A tiež som spravodajcom pre Čiernu horu, ktorá je ďalšou malou eh, členskou krajín, eh, teda kandidátskou krajinou, a ktorá má tiež veľmi bohaté prírodné zdroje a je o mnoho ďalej eh, ako Island, teda vzdialenejšie ako Island, pretože nie je členom Európskej hospodárskej zóny. Isté, že je problém iSafe, pravdepodobne už je vyriešený, pretože sa e, dohodli minimálne úrokové sadzby na splatenie tohto dlhu. Je tu tiež problém prílišného lovu makrely. E, chcem sa opýtať, e, kedy komisia predniesie veľmi jednoznačné stanovisko. Neviem, na akom právnom základe by islandský rybári, ktorí lovia malé veľryby, do akej miery by ich to zasiahlo, ak sa nemýlim, na základe spoločnosti bezpečnostnej politiky, ak sa členské štáty dohodnú aj s Medzinárodnou agentúrou pre rybolov, že sa to nejakým spôsobom opatrí v legislatíve. Ja by som bol rád, od čoho sa bude odvíjať takéto rozhodnutie, pretože e, akékoľvek spoločné stanoviska e, vychádzajú e, z jednotlivých stanovisk kandidátov. Okrem toho by ma zaujímalo vypočuť si od spravodajcu ehm, niečo k multipolárnej zahraničnej politike Islandu. Podľa mňa mm, by bolo vhodné vedieť, či e, by sa Island e, bol ochotný prispôsobiť zahraničnej politike Európskej únie. Ja som napríklad nevedel, že Island má veľmi dobré vzťahy s Čínou, aj keď e, si myslím, že v procese prístupu to nebude zohrávať až takú dôležitú úlohu. E, no, no, Výborne, už tu nemáme ďalšie žiadosti o slovo, takže nechávam odborníkov a rečníkov, aby odpovedali na otázky, ktoré padli z úst našich kolegov. A na odpoveď máte dve minúty. A kto bude prvý, kto sa rozhodne ale ja asi budem musieť prijať toto ťažké rozhodnutie, alebo vy, ale musím informovať kolegov, že návrh uznesenia e, táto od pána Predu takto sa prediskutuje a bude to prvá výmena názorov a to bude 10. februára na stretnutí AFETu. Tak ďakujem všetkým a dávam slovo rečníkom. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa najskôr rada vyjadrila k tej zaujímavej otázke Ruska. Stanovisko Islandu nie je jedinečné, a to ani v severných krajinách. Pripomína mi to postoj Dánska, e, ktoré tvrdilo, že už necíti hrozbu e, zo strany Ruska, taktiež postoj e, Norska ako člena Európskej hospodárskej zóny, že má pozitívnu spoluprácu s Ruskom. Spolupráca Islandu zakomponovala predaje rýb a tiež spoločné riadenie námorných otázok. Tesne pred Vianocami napríklad sa na Islande konalo zasadnutie Európskej námornej rady, kde sa hovorilo o spoločnom programe záchrany na mori. Rusko by e, členstvom Islandu získalo, že e, by tam bola predvidelná možnosť e, novej arktickej politiky, ďalej by e, to pozitívne ovplyvnilo aj vplyv Dánska a nebo sa nám aj vplyv Norska. A teraz sa trochu menej takticky je Island príliš blízko Ruska, už e, po kríze a po stiahnutí e, Spojených štátov z územia Islandu tam bol istý náznak prílišnej blízkosti. Island sa obratil na Rusko so žiadosťou o pôžičku. Ja si myslím, že ak by sme očakávali príliš veľa od Ruska, e, tak e, to by Island e, nemal. Island sa skôr chce uberať cestou strategickej ochrany zo strany Európskej únie. Prepašte túto prílišnú možno otvorenosť tejto mojej odpovedi. Kto bude ďalší, prosím? Kto odpovie? Pýta sa predseda. Pán uh, Torhalson, pokiaľ ide o iSafe, politicky um, politológovia nikdy nechcú predvídať príliš budúcnosť. Uh, ja E, si myslím, že môžem si to povedať, že Althinky e, schváli tú dohodu o ISF, e ale je tu otázka, čo urobí prezident. Môže ešte stále presunúť tento zákon, aby bol predmetom referenda, tak ako to urobil v minulosti. A otázka ISAFE opäť môže byť zamietnutá zo strany voličov. To už sme videli v minulosti. Je to všetko v rukách prezidenta. Ale uh, ak parlament schváli túto dohodu o iSafe, ak prezident podpíše tento zákon, potom to už bude vyriešené, už na to budeme môcť zabudnúť o dva roky. A potom môžeme hovoriť už o Európskej únii. A teraz ešte v krátkosti k politike rybného hospodárstva. Myslím, že je potrebné podotknúť, že iba jedna časť Európy, severozápad Európy, e, ktorá nechce patriť do európskeho projektu. E, sú to nezávislé regióny Norsko, Grónsko, Fajerské ostrovy a Island. A to súvisí e, hlavne s politikou rybného hospodárstva. A je to zodpovednosťou týchto štyroch štátov, aby zareagovali Euro, na Európu. Európa musí sa snažiť e, obsiahnuť tieto krajiny. Je dôležité, aby Island mal možnosť riadiť svoje vlastné e, rybné hospodárstvo, pretože e, doposiaľ bol v tomto veľmi úspešný. Next. Please. Thank you, Mr. Ďakujem za slovo. Rád by som odpovedal tým poslancom, ktorí sa pýtali na výnimku typu opt-out. Samozrejme, že to je principiálna záležitosť neudelovať pri prístupových rokovaniach opt-out. Prepačte mi, je to politický fakt. Ak by sme dovolili novému členskému štátu, aby mal plné práva a prospech zo vstupu, bez toho, že by plne splnil povinnosti, všetky staré členské štáty by predsa žiadali o to isté, začali by Briti. Určite väčšina ostatných by nasledovala, takže je to princíp prístupových rokovaní vyhýbame sa destabilizácii európskeho domu týmto spôsobom. Neznamená to, že nie je možné pripustiť zvláštne výnimky a šikovné riešenie problémov prístupového rokovania je pripustiť dlhý, dlhý, dlhé dočasné obdobie, kde sú isté klauzuly a také, takto by sa mohlo postupovať aj pri rybných hospodárstvách na Islande. Pred dvoma rokmi Európska komisia vyprodukovala zelenú knihu o rybárstve a rybnom hospodárstve. Ja, vy ste si ju vtedy asi prečítali, ja ju to mám so sebou. Je to úžasný dokument a začína sa opisom vízie pre Európske rybné hospodárstva do roku 2020. Citujem. Je to, dlhodobá, je to dlhodobý stratég, ktorý, sa, ktorý skúma e, rybné hospodárstva, hovorí, že v roku 2020 sa prehnaný výlov stane záležitosťou minulosti, pretože rybné hospodárstvo sa zharmonizuje a zosúladí. Keď som si to čítal, hovoril som si, veď to Island napísal. Všetko, čo som tým chcel povedať, je, že by sme otázku rybolovu mali zasadiť do správneho kontextu. Nejde tu o prípad, keď Island e, by mal nárok na také výnimky, neu, ktoré neudelujeme iným. Nie je možné, aby na druhej strane sa za noc prispôsobil bežným štandardom v Európe. Treba prechodné obdobie. Ďakujeme za váš príspevok. Ďalší. Chcem zdôrazniť, že rybárstvo a rybné hospodárstvo nie je prípad pre opt-out. Spoločná rybárska politika vo e, svetlozelenej knihy z roku 2010 sa musí zmeniť a vieme približne, akým smerom sa vydá. Island tiež e, vie, akým smerom treba zmeniť, zreformovať rybné hospodárstvo chápem islandských kolegov, a oni to len potvrdili, že islandský parlament na svojej web stránke dokonca má dokument, kde sa píše, čo žiada pri e, prístupových rokovaniach. Ja som to osobne nečítal, iba som počul o tom, že takýto dokument je tam vyvesený. Keď som bol na Islande, mi to povedali. Čo sa týka európskych inštitúcií, ktoré, ktoré ovplyvňujú túto rozpravu, e, nie je tu problém, že by sa ľudia zvonka miešali do interných vecí. Islandská vláda spolupracuje s Medzinárodným menovým fondom na programe, ktorý prijali za svoj a je jasné, že títo ľudia zvonka spolupracujú k, smerom k spoločnému cieľu s Islandianmi a nemalo by to byť vnímané ako problém. Podľa mňa je veľmi dôležité pre týchto ľudí zvonka, aby pochopili stanovisko Islandu a bez toho, aby som sa opakoval, zaznelo to tu mnohokrát, nič dôležitejšie pre Island nie je ako oblasť rybného hospodárstva. Je to životne dôležitá pre Island. Slovo má pán Hennigan. Vážený pán predseda, stručne odpoviem na dve otázky. Na otázku, ktorá hovorí, ktorá sa, pý, kde sa niekto pýtal, či sme sa už rozhodli, že budeme žiadať opt-out E, treba povedať, že ešte stále sme v monitorovacej fáze, vyhodnocovacej fáze. Žiadna skupina nepredložila žiadny konkrétny e, projekt, žiadnu konkrétnu žiadosť. Sme iba v rámci predbežnom. Ako všeobecný princíp sme však prijali, že budú existovať odklady, výnimky Nevieme doteraz, či budú nevyhnutné. Pri rybnom hospodárstve veríme, že tvorivosťou a zvláštnymi opatreniami dokážeme dosiahnuť to isté, čo potrebujeme v tom rámci, ktorý teraz funguje. A veľmi stručne k otázke inštitúcií EÚ a rozprave o Islande. Islandská politika je rovnako komplikovaná ako akákoľvek iná politika. Je to demokratická rozprava, ktorá prebieha, ktorá bude pokračovať a je úplne jasné, že niektoré strany urobia maximum, aby rozvratili argumenty, ktoré nehrajú v ich prospech, ktoré nehrajú ich hru. Vláda a administratíva však musí nastoliť rovnováhu, spravodlivosť a musí informovať verejnosť e, vyváženým spôsobom, aby sa ľudia mohli pripraviť na tie dôležité rozhodnutia, ktoré ich čakajú o 2 o 3 roky, keď bude na Islande referendum. Ďakujem za slovo. A na záver vystúpi Európska komisia. to me. Uh, first on the fish. Pokiaľ ide o rybolov alebo ktorúkoľvek inú kapitolu, my rokujeme o aký rokujú vlastne členské štáty, e, komisia je iba akýmsi medzičlánkom. E, tieto členské štáty rozhodli, čo sa môže poskytnúť, čo sa nemôže poskytnúť. E, komisia je pod ich drobnohľadom v celom tomto procese. Ale e, je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme v procese rozširovania ovplyvňovať, e, aký, aký sa nemení v prístupových rokovaniach. To je určené pre iné fórum a e, kapitola rybného hospodárstva je v takejto situácii. Teraz sa rokuje, rokuje sa o spoločnej politike rybolovu a veľmi dobre vieme, a veľmi dobre to vie aj Island, že toto by sa mohlo zmeniť v budúcnosti, teda táto oblasť aký a veľmi pozorne sa to sleduje. Ak a keď sa Island stane členom EÚ, aký, a ktoré sa bude dodržiavať, bude to, ktoré bude práve v platnosti. A to vlastne platí pre ktorúkoľvek kapitolu. Ešte ďalšia dôležitá vec sa týka e, výnimiek opt-out. Takéto druhy výnimiek sú vlastne zmenou, aké pre niektoré členské štáty, ktoré sa nedržia celého aký. A práve preto sa zaviedla takáto výnimka. Teraz už to však nie je veľmi aktuálne. Island e, prezentuje e, svoje stanovisko, rokovacie stanovisko po tom, keď sa uzavrie tento proces hodnotenia. Už teraz sme e, preskúmali 60 kapitol a proces hodnotenia sa uzavrie v júli a potom Island eh, prezentuje svoju rokovaciu pozíciu a potom uvidíme, aké budú jeho hlavné požiadavky, ale myslím, že to, čo povedal Nikolás, eh, eh, je veľmi upokojujúce, že sa bude možné, bude možné vyhovieť všetkým potrebám, pokiaľ ide o prispôsobenie aký. Pokiaľ ide o lov veľrýb, to nie je téma, ktorá súvisí s rybným hospodárstvom, je to téma, ktorá súvisí so životným prostredím, je to zachovanie prírodného zdroja. Komerčný lov veľrýb nespadá pod oblasť rybného hospodárstva. Je to oblasť, ktorá e, sa týka zachovania e, e, ohrodených zdrojov. Ide tu o divé medvede, tulenie a iné druhy zvierat. Mm, toto je už dokumentované na úrovni komisie a čiže na úrovni členských štátov v stanovisku a tiež v správe o pokroku sa to spomína. Neviem, či ešte niečo tu zaznelo na moju adresu. Teda v tejto veci sa zaručenie nebude poskytovať opt-out. Ďakujeme pekne. Pán Tanok, faktická poznámka? Ak dovolíte, ja by som rád niečo objasnila, ako môžu Teraz sa vraciam k tej otázke o, ryb, o lve veľryb. Vy tvrdíte, že je to v kapitole životného prostredia, len si objasníme jednu vec. Veľryby, ktoré e, zabíjajú islandské, islandskí rybári, nie sú zadefinované ako ohrozený zdroj veľrýb. Je to špecifický druh veľrýb. Je to iná, iný prípad ako pre tie veľryby, ktoré sa robia, lovia v Japonsku. Teda ja neviem, aký k tomuto má postoj islandská vláda. Na základe nedávnej revízie EVC Dáni už e, takmer sa im podarilo prelomiť to moratórium. Neviem teda, ako môžeme na jednej strane mať členské štáty, ktoré e, sa snažia presadiť svoj e, Mm, samostatný záujem a potom tu máme iné kandidátske krajiny, pre ktoré platí niečo iné. Ak sú isté pravidlá, ktoré platia na medzinárodnej úrovni, by sa to malo dodržiavať. Je to záväzok, ktorý vyplýva z aký. Ide tu o to, ako interpretuje komisia aký. Je to však veľmi citlivá téma, pretože je tam dosť značná interferencia. Je to už tradičný postup na Islande Ehm, dobre, je to váš tradičný postup eh, vo veľmi malom meradle, ale predsa len ste eh, ehm, na medzinárodnom trhu eh, a predávate toto meso z veľrýb aj na medzinárodných trhoch. Ale mm, myslím, že to predsa len ostane aj naďalej veľmi citlivá téma. Takže toto bol prejav pána Tanoka, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne, pán Tanok. Myslím, že ste veľmi e, trefne e, pomenovali tento problém, keď ste povedali, že ide o tradičný postup, ktorý sa e, uplatňuje na Islande. Z pohľadu k Islandu je zaujímavé poznamenať, že lov veľrýb je v aký v kapitole o životnom prostredí. U nás sa k tomu pristupuje na základe rybolovu, teda má to na starosti Ministerstvo pre rybné hospodárstvo. My chceme, aby sa zachoval udržateľný prístup k rybným zdrojom a to e, bolo naše stanovisko a je to e, naše stanovisko aj naďalej. Ak by som sa teraz mal odvolať na stanovisko nášho parlamentu k tejto veci, a to je jediné, čo môžem urobiť vlastne, pretože ešte stále prebieha proces formulovania nášho vyjednávacieho stanoviska. Ale toto stanovisko parlamentu teda hovorí, že táto otázka tradičného udržateľného lovu niektorých druhov musí byť predmetom rokovaní. E, to je všetko, čo k tomu môžem povedať, obávam sa. That's all. I thank all of you. Myslím, že všetci aj kolegovia, aj odborníci, aj e, naši e, hostia. E, to je všetko. Ďalšia schôdza je 17. januára o, od 19. do